Good morning, colleagues. I know um, some colleagues are pressed for time, so we can make... Kolegovia, uh, dobrý deň. Máme dosť nabitý program, takže prosím, usadte sa, aby sme mohli začať. Dobrý deň. Ak teda nie sú výhrady, považujeme program za schválený. Dnes máme tlmočenie malčiny, teda nemáme tlmočenie malčiny, chorvačiny, bohužiaľ. A prejdime teda hneď k tomuto spoločnému balíku. Máme tu dvoch spravodajcov, Fernando López Aguilar a Boris Hotebu. Takže najprv tá prvá diskusia o balíku e, vízovom Malo sa postupovať na základe dvoch pracovných dokumentov, ktoré pripravili spravodajcovia a v prvom rade chcem dať slovo obidvom kolegom a potom pristúpime k výmene názorov s poslancami, ktorí sa budú chcieť tej e, diskusie zúčastniť. Pán Hortefe eh, má, viem, že veľmi malo času, takže môžeme prejsť hneď k tomu, že si vypočujeme teda obidvoch spravodajcov. Pán Hortefe eh, ako prvý pretože viem, že má mimoriadne málo času. Takže najprv on a potom pán López Aguilar. Takže pán Hortefeu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení, vážení kolegovia, na úvod by som chcel poďakovať za vynikajúcu spoluprácu spolu s Európskou komisiou a so spravodajcom pre e, túto problematiku a e, môžeme pokračovať v rovnakom duchu. Ako ste si mohli všimnúť v tom pracovnom dokumente, ktorý ste dostali, chcel som upresniť e, tie kontúry návrhu. Na prvý pohľad vytvorenie toho nového typu víz, víza e, os, okružného, okružného víza, e, tak to je dôležité aj pre vlastne e, pohyb osôb v rámci šenského priestoru a ich ekonomickú aktivitu. No a ten prístup, ku ktorému som sa ja e, prepracoval, bol že potrebujeme od komisie čo najpresnejšie odpovede na niektoré aspekty. A myslím si, že netreba zabúdať na to, že ide o nový návr, nástroj, ktorý nám navrhujú. A teda máme zodpovednosť ako spolu zákonodarcovia, aby sme boli čo najobozretnejší e, pri všetkých aspektoch tohto návrhu a našim jasným cieľom je vyhnúť sa e, takým nejakým vágnym slubom. E, čiže aby sme namiesto toho, čo, čo chce, teda chceme dosiahnuť vlastne jednoduchý efektívny systém, aby sme nedosiahli pravý opak. Eh, chceme samozrejme mať bezpečnosť eh, a eh, hájiť ekonomické záujmy v šengenskom priestore a tam patrí samozrejme aj podpora systému, ktorý bude zjednodušovať európsku vízovú politiku v prospech žiadateľov, ale Samozrejme, má to byť aj v prospech našich konzulárnych služieb, takže by som bol rád, keby komisia mohla zareagovať na otázky, ktoré e, boli nadnesené v tomto pracovnom dokumente. E, pripomínam niektoré aspekty. Prvá otázka teda, či právny základ, ktorý bol zvolený, odôvodňuje takýto e, postup. Komisia hovorí, že odôvodňuje svoju príslušnosť na základe 172 odsek 2 e, zmluvy. No a toto vízum teda by e, žiadateľom, respektíve držiteľom umožnilo voľný pohyb v šengenskom prístave počas dvoch rokov, čo v realite E, môže potom následovať za tým nejaké dlhodobé vízum. No a v tom šengenskom priestore otázka je teda, či je to zlučiteľné s tým pojmom tr- krátkeho trvania, ktorý sa spomína v bode C článku e, 77. E, právny základ e, je teda e, opodstatnený a nenapadnutelný. Druhá otázka kategórie. Európska komisia naznačuje, že tento návrh sa bude týkať 60 až 120 tisíc osôb, ale zároveň, že to môže byť prínosné pre všetkých. Čo to znamená všetkých? Znamená to umelci, športovci, výskumníci, študenti a vo všeobecnosti aj turisti. Takže by som bol rád, keby Európska komisia mohla vysvetliť, aký je profil týchto 60 až 120 tisíc osôb, ktorých sa to má týkať. Európska únia je prvou destináciou, turistickou destináciou na svete, a príjma, prijala teda 500 uh, minul, turistov v minulom roku a pripomínam to, že čo z toho vlastne je tých 60 tisíc až 120 tisíc uh, víz. Je, sú to teda veľmi vágne uh, kategórie, ktoré sú tu v, tej, uh, v tom návrhu. Uh, Nebude potom nejaký exponenciálny počet žiadateľov, podstatne vyššie než tých 120 tisíc, ktoré sa tu uvádzajú. No ako bolo uvedené v pracovnom dokumente, bol by som rád, keby Európska komisia upresnila e, vlastne e, ako je prepojené toto so sektorovou smernicou súvisiacou s výskumníkmi a študentmi a dočasným transferom v rámci EÚ, e, v rámci skupiny. No a po tretie, po tom právnom základe a po teda tých číslach, po tých kategóriách. Je tu tretia otázka týkajúca sa bezpečnostnej dimenzie. Európska komisia v zásade e, z toho vyňala tú otázku bezpečnosti tým, že uviedla dva argumenty. Prvý argument je, že kritéria sú dostatočne striktné, aby obmedzili počet žiadateľov. A druhý argument, e, tí, ktorí budú teda im odoberané digitálne otlačky prstov, tí pochádzajú z krajín tzv. bezpečných a to sa mi nezdá byť e, dostatočná krajina, teda Francúzsko je samozrejme bezpečnou krajinou, ale na druhej strane je tam takisto počet nejakých delikventov a e, proste páchateľov a tak ďalej. Takže nie možné možno položiť si otázku, aká je zdrojová kapacita, aká, aké sú možnosti konzulátov zvládať žiadosti a udržať to na vysokej úrovni bezpečnosti. Čiže tá otázka sa týka aj kapacity konzulátov. E, tieto sie, podvodné siete majú obrovskú kapacitu prispôsobovať sa, majú úžasné technológie k dispozícii, vedia to využiť na to, aby vlastne zneužili všetky možno chyby v systéme. Štvrtá otázka sa týka hospodárskeho dopadu. Európska komisia hovorí, že takáto, takéto víza by mohli vytvoriť až 500 miliónov či miliardu eur ročne. E, tieto čísla e, dodáva Európska liga asociácií zamestnávateľov e, a teda tých tvrdých umení. A môžeme teda naozaj e, úprimne podporiť vytvorenie víza na základe informácie iba z jedného sektoru, hoci ten návrh sa má vzťahovať aj na ďalšie kategórie. Takže ja by som to ja by som na záver chcel e, položiť ešte doplňujúce otázky komisii a predsedníctvu. Jeden z dvoch príkladov. V Japonsku nemecký štátny príslušník môže byť e, bez víz 6 mesiacov, Francúz 3 mesiace, vzhľadom na momentálne platné dohody, ktoré dnes máme. Druhý príklad, ak ste Belgičan, Španiel alebo príslušník iného E, členského štátu EÚ, nepotrebujete vízum e, v Kanade alebo tranzitné vízum v Kanade. A teraz e, tu komisia žiada, aby členské štáty, ktoré majú bilaterálne dohody s tretimi štátmi, do 5 rokov vlastne odstúpili od nich a treba posúdiť teda potenciálne riziko účinkov zo strany tretich krajín pre občanov európskych, teda členských štátov EÚ. Aká je tá potenciálna reciprocita? No druhá otázka na komisiu alebo na radu e, by mohla byť, či dokážu dodať zoznam týchto bilaterálnych dohôd. My to nemáme. Tretí prvok. Komisia nikdy nevytvorila nejaké prepojenie na ten systém e, vstupu a výstupu inteligentných hraníc. A všetci príslušníci tretich krajín musia teda dávať e, svoje otlačky prstov a teda e, prečo je tu takáto povinnosť, či to už e, potom e, nebude vlastne nerelevantné mať túto povinnosť pre niektorých štátnych príslušníkov tretich krajín. No a potrebovali by sme teda dopadovú štúdiu ohľadne vytvorenia tohto okružného víza. Áno, očakávaný hospodársky e, prínos, áno, ale môžu tam byť osobné náklady, ale môžu byť napríklad e, potrebné konzuláty v krajinách, kde e, tie konzuláty budú vydávať vlastne len tieto víze. Čiže je tam ekonomický aspekt e, a samozrejme potom e, ďalšie náklady s tým súvisiace. A otázka je, aký budú mať, ako budú mať povahu tieto víza z tretich krajín, či budú mm, nejaké atraktívne, ako budú mať vlastne, aký budú mať dopad na mobilitu našich vlastných občanov. Takže toľko, ak vznikne, ak má vzniknúť nový druh víza, tak nesmú byť žiadne právne, hospodárske a bezpečnostné pochybnosti, teda tieto tri, E, sa nedajú oddeliť. A ako som povedal, máme európsku vízovú politiku, ktorá určite dokonala nie je, dá sa zlepšiť, ale napriek tomu celkom dobre funguje. Máme šengenský priestor, ktorý je veľkým priestorom mobility, ale napriek tomu má svoje obmedzenia. E, potom je tam ten problém cezhraničnej trestnej činnosti No a aký je ten princíp zaujímavý, treba si ho pozrieť podrobnejšie, ale myslím si, že v prvom rade sa musíme ubezpečiť, že tento nový mechanizmus bude dostatočne solidný na to, aby sa nedal nejako obchádzať a zároveň, aby bol dostatočne atraktívny a vyvolal záujem e, teda tvorcov bohatstva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Otefiu. Boli tam veľmi jasné otázky pre komisiu a nasleduje pán López Aguilar. Nech sa páči. Yes, thank you, chair. First of all... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem vyzvihnúť prácu pána Hortefiu. Naozaj e, mali sme množstvo stretnutí za posledné mesiace a Ďakujem aj za ten pracovný dokument, ktorý bol prezentovaný, ktorý veľmi úzko súvisí s tým, ktorý budem pr- prezentovať ja dnes eh, v prvom bode programu výboru LIBE. Týka sa to vlastne novelizácie tzv. výzveho kódexu. Takže oba súbory treba vnímať ako balík. Oba, oba spisy oba vlastne vychádzajú z iniciatívy komisie a, to úzko, a úzko navzájom súvisia. Čiže je mimoriadne dôležité, aby sme pochopili, že ak sa nám podarí dobre ich paralelne zvládať, tak najlepšie vlastne budeme konať. A ak stratíme z pohľadu e, to prepojenie medzi tými dvomi spismi, tak môžeme sa dostať do ťažkosti. Druhá vec je, že samozrejme Zdieľam ciele tejto iniciatívy komisie, tak ako to načotol kolega Ortef, teda tieto okružné víza, ktoré umožňujú pobyt nad 90 dní v období 180 dní, za predpokladu, že každá osoba neostane dlhšie než 90 dní v niektorom členskom štáte, v tej istej krajine. Je to teda veľmi dvo- užitočný nástroj pre umelcov, športovcov, výskumníkov. Najdôležitejšie, dokiaľ ide teda o nejaké kultúrne, intelektuálne výmeny. No a takisto teda mobilných pracovníkov v rámci celej EÚ vidím, teda vzdielam názor mm, spravodajcu na dopadovú štúdiu, pokiaľ ide o tieto okružné víza. Eh, chápem jeho obave, obavu, ale napriek tomu mám pocit, že musím vyzdvihnúť, že konať ako spolu zákonodarca s radou, teda rada aj parlament sú spolu zákonodarcami v zmysle iniciatívy komisie, musíme mať na pamäti, že je maximálne dôležité, aby sme nebránili pokroku, aby sme nebránili realizovateľnosti e, toho návrhu správy. Čiže Možno nejaká ďalšia dopadová štúdia by mohla odložiť alebo opozdiť vydanie alebo prijatie týchto víz. Mohlo by to mať aj odkladací účinok na to, že by e, sa prijala novelizovaná verzia toho vízového kódexu. Čiže okružné víza, áno, dobrá inovatívna iniciatíva. Je to tu dôležité Eh, zazneli tu zo strany komisie nejaké čísla. Komisia predpokladá, že vyhliadky podporenia hospodárskej činnosti eh, vyplývajúce z tohto by mohlo byť 500 miliónov alebo dokonca miliarda eur ročne, ale hlavne by to prospelo teda kultúrnym, intelektuálnym, výskumným výmenám. Takže myslím, že nemali by sme príliš sa zaoberať dĺžkou pobytu, ale skôr povahou pobytu, aké to môže mať dôsledky keď e, teda budeme mať obidve iniciatívy zrealizované. Ja vidím, o čo ide pánovi Ortefu, ale teším sa na to, že prekonáme nedostatky alebo ťažkosti, ktoré pán Ortefu naznačil vo svojej prezentácii, aby sme teda mohli pokračovať ruka v ruke, aby sme spolu paralelne mohli e, sa dopracovať k prijaťu tohto balíku, teda tie okružné víza, čo je e, doplnok k tej novelizácii vízového kontextu, ktorý budem prezentovať v ďalšom pode. Ďakujem. A pán Depré. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať komisii za vykonanú prácu, za to, že bola k dispozícii spravodajcovi aj poslancom výboru, aby podrobne teda prezentovali tento návrh, čiže mohli sme na základe toho sformulovať už určité otázky, výhrady. Vo všeobecnosti skupina ALDE zdieľa tie ciele, ktoré sleduje komisia, teda aby sme e, uľahčili prístup do európskych e, štátov pre príslušníkov tretich krajín a tu sa prípada k pánovi Ortefe, že tento mechanizmus musí vychádzať samozrejme z dobrej vôle, teda že tí ľudia prichádzajú bona e, fide do šengenského priestoru a určite to nemôže byť udelované komukoľvek, najmenej osobám, ktoré môžu byť nejakým bezpečnostným problémom na našom území. Čo sa týka čísiel očakávaného prínosu finančného, ja som taký trošku váhavejší, ja som už dlho poslancom a keď počuje, ke, keby som spočítal všetky tie e, pracovné miesta, ktoré mala, in, mali iniciatívy Európskej komisie vytvoriť, tak by tu nebol jeden jediný nezamestnaný na území EÚ a nebol by tu asi ani jeden pracovník z tretej krajiny a súčasná situácia ukazuje, že prognózy komisie bývajú niekedy úplne opačné než realita. No dobre. Čo sa týka konkrétnejšie e, podstaty toho spisu, začnem tým okružným vízom. Myslím, že tie otázky, ktoré položil pán Otefus, sú veľmi legitimné, čo sa týka právneho základu, čo sa týka potreby tohto mechanizmu, čo sa týka tých uh, 500 miliónov ľudí, ktorí každoročne prídu na územie EÚ, či potrebujú nejaké špe- ak je potrebné teda potom na, pre nejakých 120 e, tisíc mať nejaký špecifický mechanizmus, či je tu potreba a či je to proporčné vôbec takýto mechanizmus vzhľadom na cieľ, o ktorý tu ide. Je to veľmi obmedzený počet osôb. No a keď sa pozrieme na jadro tohto návrhu a tohto mechanizmu, tak vidím niekoľko nedostatkov. Spomeniem iba dva, okrem tých, ktoré už spomenul pán Ortefe aby bolo možné získať toto okružné vízum, tak žiadateľ musí preukázať svoj zámer, že chce mať pobyt na, na e, území viacerých členských štátov. Ako môžeme posudzovať zámer? Veď to nemôžete myslieť vážne. Ako môžeme, e, môžeme posudzovať zámer? Môže byť nejaký program cesty, dobre. E, môžeme sa pozrieť, či sú tam nejaké rezervácie a tak ďalej, nejaké záväzky, ale to nie je na základe nejakého zámeru, lebo na základe zámeru môžete komukoľvek čokoľvek odmietnúť, ak nevie prezentovať svoj zámer dôveryhodne. No ale ďalšia výhrada, tá sa týka vlastne toho obchádzania tohto mechanizmu konkrétne. Tento mechanizmus, ktorý tu dnes máme, vytvára vízum, ktoré vlastne e, cestujúcim umožňuje pohyb v rámci šengenského priestoru, priestoru do jedného roku, predlžiteľné na dve, dva roky, ale nesmie byť viac než tri mesiace v jednom členskom štáte e, počas e, obdobia 6 mesiacov. Je to komplikované. No a ten prvý návrh smernice komisie v roku 2001 e, predpokladal, že tu bude autorizácia na 6 na, po sebe nasledujúcich mesiacov v šengenskom priestore v období jedného roku a s tým, že maximálne 3 mesiace budú v jednom členskom štáte. Čo by teda zavezovala zavezovalo toho štátneho príslušníka tretej krajiny byť 6 mesiacov mimo e, šengenského priestoru, než požiadať ďalšie vízum a v súčasnom mechanizme e, sa toto nepredpokladá. Čo znamená, že niekto, možno sa mýlim, možno to nesprávne interpretujem, to by znamenalo, že teda niekto, kto dostal prvé vízum v šengenskom priestore, nemusí opustí šengenský priestor, môže požiadať druhé vízum a mohla by sa to stať akýmsi systémom trvalého pobytu. Takže pýtam sa komisii, či sa mýlim, či som to pochopil, či mi niečo uniklo, pretože ak si pozrieme tento e, mechanizmus doslovne, tak záver, ktorý z toho vyvodzujem, je možno reálny. No a mm, také technické pripomienky týkajúce sa vízového kódexu, to len spomeniem zníženie z 15 na 10 dní lehoty. Potom členské štáty povedali, že už teraz je to nápe- m, málo času. No to je otázka, či to ešte treba znižovať. Potom tie kategórie návštevníkov, ktoré už neplatia za vízum. Je tam toľko kategórií, že už by sme mohli povedať, že, že to už môžeme rovno vydávať zadarmo. E, ak niekto sa potom o tú bezplatnosť nezaujíma, tak už si môže človek položiť, že prečo, položiť otázku, že prečo. No a potom trvanie pobytu, e, ktorý sa môže obnoviť rovnakým spôsobom ako v tom predchádzajúcom prípade, v tom prípade okružného víza e, na obdobie 5 rokov, či potom začína tá procedúra od nuly, alebo nie, nie je mi to celkom jasné. Uh, dôsledky toho e, systému. Komisia by nám to mohla vyjasniť. Možno budeme v rovnakej situácii, ktorá by vlastne umožnila trvalý pobyt na území EÚ. No a potom sú tam otázky ku konzulárnej spolupráci, k, e, bez, k zdravotnému poisteniu a ešte otázka pre komisiu. Nemyslím si, že tie dva mechanizmy sú nejaké organicky prepojené. E, vízový kódex je potrebný a to okružné vízum je nový návrh, takže kladiem si otázku, prečo komisia nenavrhla teda niečo, čo sa týka humanitárnych víz. Takže toľko, pán predseda, som chcel aktuálne povedať v mene skupiny ALDE. Ďakujem veľmi pekne. Mal som povedať, že si aj tieňovi za ALDE, kolegovia zoznam rečníkov by som ukončil, pretože viacerých z vás posledný príspevok motivoval k tomu, aby ste sa vyjadrili. A končím teraz mm, a uzatváram zoznam rečníkov, pretože inak by sme nemali čas pre ďalšie bloky. A pani Tomačič je ďalšou rečničkou. Ďakujem. V prvom rade dovolte, aby som zablahoželala spravodajcovi kde sa mu podarilo v dokumente spomenúť všetky problémy a obavy spojené s touto problematikou. Návrh z apríla 2014, ktorý predložila komisia, chcel vážne zjednodušiť a skrátiť postup pre tých, ktorí chcú vstúpiť do EÚ na krátku dobu. Malo to ušetriť náklady a znížiť byrokratickú záťaž a zachovať rovnakú úroveň bezpečnosti ale momentálne nemáme šengenské víza alebo iné mechanizmy, ktoré by umožnili zotrvať dlhšie ako 90 dní v šengenskom priestore. Chýba príslušná autorizácia, čo vedie k určitým problémom návštevníkov a hospodárskym stratám. Takže vítam vytvorenie nového turistického vízu, víza, touring víza, ktoré by malo takto zaplniť túto medzeru a E, takto sa vyhneme tomu problému, že ak prídu do EÚ ľudia, ktorí tu budú cestovať z krajiny do krajiny dlhšie ako 180 dní, nebudú považovaní už za nelegálnych migrantov. Takto sa nám umožní posilniť odbor cestovného ruchu a súvisiace odvetvia, ako sú reštaurácie a autobusová doprava alebo doprava. My potrebujeme dobrú vízovú politiku, musíme pritiahnuť turistov, umelcov, študentov, vedcov. To posilní našu e- ekonomiku a vytvorí nové pracovné miesta. Treba vo vizovej politike zdôrazňovať aj ekonomický aspekt a súčasne zachovať istotu pre našich pracovníkov. Nedávna štúdia komisie ukazuje, že v roku 2012 6,6 milióna potenciálnych cestujúcich z Číny, Indie, Ruska, Saudskej Arábie, Južnej Afriky a ďalších. Sú to krajiny, ktoré majú najväčší počet cestujúcich turistov, ktorých sme stratili kvôli ťažkopádnej vízovej politike. Toto zjednodušenie posilní návštevníkov zo strednej triedy a tí sa môžu rozhodnúť, že budú tráviť dovolenku v Európe a nie niekde inde. Ja som z Chorvátska, to je krajina, ktorá veľmi závisí na cestovnom ruchu a cestovný ruch, tak ako v mnohých európskych krajinách, má veľký dopad na celkovú ekonomiku štátu. Chcem povedať, že Európska asociácia cestovného ruchu víta návrh a zdôrazňuje, že inteligentnejšia vízová politika posilní toto odvetvie a prispieje aj celkovej k európskej politike a zachová úro, vysokú úroveň e, kontroly a bezpečnosti cestovania a destinácií. Takže podporujem tento návrh tohto víza. Sú tu ešte určité veci, ktoré treba vyriešiť. Napríklad bolo by dobre, aby tento systém zaviedol koordináciu napríklad pri tomto okružnom víze, aby sa lepšie vymieňali informácie. Mali by sme mať informačný systém podobný Schengenu, Schengenu a víza. Taktiež potrebujeme jažný, jasný systém, ktorý by umožnil členskému štátu uplatňovať výnimky alebo zrušiť vízovú povinnosť udeliť výnimku, keď by išlo o niektoré členské štáty. Ďakujem. Pani Kaliuk, môžem vás poprosiť, keby ste sa snažili držať tie dve minúty, ktoré máte pridelené na svoje vystúpenie. Ja sa pokúsim. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegovi, pánu Brisor Tefe, za vynikajúci pracovný podklad, ktorý je veľmi, veľmi dobrým základom pre diskusiu na túto, na túto tému, ktorá je dôležitá. Má pravdu, keď zdôrazňuje okolnosti. Pretože tu máme určitú právnu fikciu. Neexistujú totiž nástroje na to, aby sme mohli efektívne kontrolovať či sa dá overiť, či ľudia dodržujú lehoty, ktoré určuje zákon, pretože pracujeme alebo e, sa pohybujeme v priestore, ktorý nemá vnútorné hranice. A súhlasím so spravodajcom v tom, v tomto, ale sú aj otázky, v ktorých mám iný prístup. Myslím si, že spravodajca má pravdu, keď hovorí, že treba analyzovať dopady na bezpečnosť. A myslím si, že má tiež pravdu, keď hovorí, že je potrebné uskutočniť nezávislé hodnotenie situácie, aby sme zistili, či to má aj pozitívny ekonomický dopad. Taktiež súhlasím so spravodajcom v tom, že je potrebné požadovať túto nezávislú štúdiu. Gerard Dupré má pravdu. Možno je tu príliš optimistická prognóza, pokiaľ ide o pozitívne dopady na trh práce, ale možno sú aj tie obavy neprimerane veľké z hľadiska úradníkov, pretože ja si nemyslím, že by to malo spôsobiť veľký nárad administratívnej záťaže vo vízovej problematike. Ja som z Portugalska, kde máme veľmi silný sektor cestovného ruchu a vidíme, že pokiaľ napríklad si zoberieme okružné plavby, tak takáto myšlienka by bola dobrá nielen pre turistov, ktorí musia mnohokrát prekračovať európske e, hranice vo všetkých prístavoch, kam prídu. Ale znamenalo by to veľké plus aj pre tých, čo pracujú na týchto lodiach, ktoré zabezpečujú okružné plavby. Takéto okružné víza by mohli pomôcť vyriešiť situáciu a inak, pán predseda, tiež si myslím, alebo dúfam, že komisia nám odpovie na tieto otázky. Pán Kosta je veľmi kompetentný v tejto oblasti. A vždy s radosťou si vypočujeme jeho vysvetlenia. Takže ja si myslím, že pán Ortef má pravdu, keď je opatrný v otázke bezpečnosti ale chcem zdôrazniť aj to, že nemôžeme urobiť alebo budovať z Európy opevnenú pevnosť. Ako povedal pán Dupré, mali by sme umožniť prístup tým osobám z tretich krajín, ktoré sem prichádzajú z dobrou vôľu. Pán predseda, hovorí pani Revede Alon Bonfoy. Ja som sa chcela vyjadriť k, na tému humanitného víza. Ja som si myslela, že ide o spoločnú diskusiu, takže sa ospravedlňujem a vyjadrím sa až potom, keď sa budeme venovať otázke humanitných víz. Ďakujem. Vy ste chceli slovo? Áno. Došlo to k určitému zmetku roku Najprv sme mali hovoriť o vízovom kódexe a potom o okružnom vízu. Predsa vízový kódex je tá hlavná iniciatíva. Tu, e, okružné vízum je doplňujúca aktivita. Takže ja som sa nechcel, ja som ešte vôbec neuviedol prepracované znenie vízového kodexu, ale myslím si, že ak je tu táto diskusia kompletne o vízach, tak aj moja časť by tam mala byť zahrnutá, aby sme mohli komplexne a správne posúdiť spôsob vzájomnej interakcie medzi vízovým kódexom a okružným vízom, pretože to je spolu ja som si myslel, že vízový kódex bude ďalší bod, ale zistil som, že to tak nie je. Takže v prvom rade hovorí pán Juan Fernando López Aguilar, tak chcem povedať, že sme sa zaoberali okružným vízom, pokiaľ ide o mandát Európskeho parlamentu v tej, tomto legislatívnom uh, tejto legislatívnej oblasti vznikol. Trvalo nám chvíľu, kým sme sa tam plne rozbehli, ale teraz som presvedčený, že budeme postupovať v súlade s kalendárom, ktorý sme si vypracovali. Po druhé, plánujeme zorganizovať hearing expertov vo výbore LIBE v júni, takže zainteresované strany sa nám naznačili, že sa treba zaoberať aj touto výmenou e, a konzultáciou tých účastníkov, pre ktorých je vízový kódex dôležitý aby sme zabezpečili ciele, e, ktoré má EÚ v tejto oblasti. Právnym základom tu je článok 77, ktorý súvisí so Schengenom, voľným pohybom e, ľudí v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ. Vízový kódex, moja osobná skúsenosť po všetkých rokovaniach je taká, že sa zdá, že je to veľmi zložitá technická vec, ale nie je to tak. Je to naozaj politická otázka, ktorá ovplyvňuje vzťahy, kvalitu vzťahov um, s tretimi krajinami. Je to politike EÚ, ktorú uplatňuje prostredníctvom členských štátov. Má to vplyv na konzulárnu štruktúru v tretich krajinách a má to dopad aj na imič EÚ v zahraničí, pretože týmto vysiela signál o posilnení sociálnych, pracovných, vedeckých výmen a to všetko je tá cesta k, e, naspäť k rastu a samozrejme aj bezpečnosť je tu určitý aspekt, zohráva to svoju úlohu. Je to veľmi dôležité. Humanitný aspekt vonkajších vzťahov EÚ je veľmi dôležitý Týka sa to aj občanov tretich krajín, ktorí sa chcú dostať do EÚ cez vonkajšiu hranicu. A my tu navrhujeme posilniť všetky tieto prvky, všetky tieto časti rovnakým spôsobom. Schengenský priestor si vyžaduje efektívnu kontrolu hraníc, vonkajších hraníc, ktorú posilňuje zdravá vízová politika. Tu máme vízový kódex, ktorý je účinný, platný a je to z roku 2009, nariadenie 810 lomeno 2009, kde spolu rozhodoval parlament a rada o podmienkách a postupe na vydanie víz prostredníctvom konzulátov členských štátov EÚ. To nahradilo volakedajšie spoločné konzulárne pokyny. Cieľom bolo zjednodušenie a rozvoj, rozpracovanie bývalého AKY. Ale pri tomto hodnotení, ktoré urobila komisia, sa zistilo, že implementácia postupov nebola optimálna. Zistili sa nedostatky, problémy, ktoré ukázala až prax. A preto sa rozhodlo, že je správne zaktualizovať e, legislatívu, ktorá by mohla takto pomôcť vyriešiť problémy, ktoré sme zistili. Hlavné problémy, myslím si, že sú dvojaké. Na jednej strane situácia, kde správne konzuláty neuplatňujú vízový kódex, napríklad tu mám na mysli outsourcing kde sa využívajú externí poskytovatelia služieb. To je ten hlavný problém. Kódex mal byť nástrojom posledného útočišťa, respektíve to e, outsourcing malo by to posledné útočište, ale v praxi sa z toho stal normálny postup a to sa týka kvality postupu, ako aj ochrany údajov. To by nám malo byť jasné. Mali by sme vyzvať komisiu, aby v plnej miere využila svoje právomoci na to, aby zabezpečila správne uplatňovanie tohto kódexu. To znamená, že treba začať aj konanie za porušenie v prípade, keď je to potrebné, aby sa tento outsourcing obmedzil a používa len vynimočne a nestal sa tou najbežnejšou vecou v konzulárnej praxi. Po druhé, je tu problém nesprávneho výkladu, eh, pri veľký priestor na vlastnú úvahu v procese a to znamená, že sa stratili určité regulačné prvky nariadenia, Chýbajú reprezentácie niektorých členských štátov v tretich krajinách, to je veľký problém a znamená to, že žiadatelia o vízu musia cestovať na konzuláty iných členských štátov v nejakej ďalšej tretej krajine, napriek tomu, že členský, nejaký členský štát má svoje zastúpenie v tejto krajine. Takže je tu nedostatok konzulárnej koordinácie chýbajú synergie medzi diplomatickými e, spôsobilosťami členských štátov v jednotlivých štátoch sveta. Takže je tu určitá neefektívnosť, problémy v výklade v, v, a v, e, uplatňovaní, ale za tým všetkým sú ľudia, ľudské príbehy, a vypočul som si niektoré z nich. Hovoril som o skutočných situáciách zo života, ktoré sú veľmi náročné a ktoré by sme mali spoločnými silami riešiť, aby sme vytvorili takú, takú možnosť, ktorá by uľahčila ľudský život, ktorá by umožnila vyriešiť problémy ľudí, ktorí sa chcú dostať do Európskej únie a klopú na jej dvere, ktorí sa z viacerých dobrých dôvodov snažia opakovane dostať do EÚ, ktorí chcú povedzme ďalej rozvíjať svoje aktivity na území EÚ. Takže by sme sa mali vyhnúť tomu obrazu, ktorý je rozšírený a síce, že konanie postup je veľmi dôležitý, je veľmi zdlhavý, nákladný, námahavý a to budem stále opakovať. Všade to vidím vo všetkých dokumentov. Zdlhavé, námahavé a nákladné. Získanie víza je veľmi dlhé, namáhavé a nákladné. Preto musí byť postup komisie namírený tak, aby uľahčil túto činnosť bez negatívneho dopadu na bezpečnosť. Takže by sme mali len podporiť tento prístup. Mali by sme prísť prepracovanou verziou vrátanie väčšej pružnosti, väčšej flexibility a mali by sme zrušiť to pravidlo, že žiadateľ o vízum musí prísť osobne do, na konzulát. Máme predsa nové technológie, ktoré sa dajú využiť dobre na účel obmedzenia potreby fyzickej prítomnosti na, e, v priestoroch konzulátu Takto by sme zabezpečili aj konzistentnosť dokumentov, ktoré sú potrebné a e, mali by sme menšie zdržanie a mohli by sme používať e, nové akronymy, nové technické prostriedky, využívali by sme e, e technické prostriedky pri, pri žiadosti o E, vízum s viacnásobným vstupom a výstupom. Takže tento návrh treba podporiť, mali by sme na ňom pracovať, ale súčasne chcem povedať na záver ešte niečo k humanitným vízam, ktoré sú veľmi dôležité pre EÚ. Ide o niečo, o čom som už dlho uvažoval a pracoval som na tejto problematike a dospel som k záveru, že táto revízia vízového kódexu by mohla viesť aj k tomu, že či môžeme alebo nemôžeme urobiť niečo s týmto nástrojom, aby sme uľahčili tzv. humanitné víza. Je to veľmi jasné, že prečo to chcem urobiť. Máme tu určitú určitý dlh, napríklad v Stredozemnom mori, pretože môžeme povedať, že sa robí málo, málo a mali by sme sa zamyslieť nad tým, koľko sa dá urobiť, keď e, my rozhodujeme o európskej legislatíve. A podľa mňa toto je tá šanca zabezpečiť, že robíme všetko, čo je možné na to, aby sme zabránili stratám na životoch na mori, že všetko sme spravili preto, keď, čo môžeme práve na tomto e, na tomto spise, na tomto kódexe. Takže potrebujeme taký kódex, ktorý by umožnil poskytnúť humanitné víza, ale tie dôvody stále ešte tu na nie sú jasne uvedené. Je tu možnosť od e, chýliť sa od požiadaviek, prísnych požiadaviek v prípade humanitnej potreby ale nesúvisí to s tým pravidlom, že to je dôvod na poskytnutie humanitného víza. Napriek tomu, že máme niekoľko uznesení tohto Európskeho parlamentu, povedzme článok 19 a 25 existujúceho kódexu, kde sa hovorí o možnosti vydania víza s obmedzenou územnou platnosťou, keď ho potrebuje člen, považuje členský štát za povinný alebo potrebný z humanitných dôvodov. Brazília to robí. Prečo by sme to nemali my robiť? Prečo by sme my nemali vydávať humanitné víza za mimoriadných okolností? Chcem na záver povedať len, že spolupráca medzi konzulátmi a napomáhanie prekonávaniu tohto dlhého procesu je téma ktorá je riešená v tomto e, spise o vízovom kódexe a chcem naďalej spolupracovať s vami všetkými aj s tieňovými e, spravodajcami politických skupon, aby sme našli to najlepšie riešenie, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za to, že som zmenil poradie týchto tém. Je to moja zodpovednosť. Ospravedlňujem sa. Takže teraz požiadam o reakciu pána Hortefuana e, tento súhrn, ktorý dal pán López Aquilar. Potom sa budeme venovať humanitným vízam a chcem požiadať vás všetkých, aby ste maximálne hovorili minútu dve, pretože komisia bude musieť reagovať na mnoho významných pripomienok. A potom nezabudol som ešte na troch ďalších rečníkov, ktorí majú slovo, ale tí vždy držia termín, lehotu, čas vyhr- vyhradený na príhovor. Takže poprosím vás ešte raz minútu či dve, aby aj komisia sa mohla vyjadriť. Takže teraz najprv pán eh, Hortef bude reagovať na to, čo povedal pán Aguilar. Lege. Ďakujem. Chcem ospravniť eh, kolegov, ktorý mal vystúpiť. A ako spravodajca by som chcel niektoré z jeho eh, pripomienok tu uviezť. Samozrejme, pán Bekas, uh, Ďakujem kolegovi Lópezovi a jeho týmu za spoluprácu a schvaluje prístup spravodajcu k téme potrebnosti um, určitého manevrovacieho priestoru pre konzuláty, pokiaľ ide o dokumenty uh, potrebné pri, dodaní víz, pri vydaní víz, ako aj pre teda, uh, osoby. Čiže musíme zachovať kontinuitu v konzulárnych službách je v tretich krajinách, preto pán Beka chce pozvať e, pozíciu rady, e, pokiaľ ide o skrátenie lehoty, tak ako to navrhuje komisia. Pokiaľ ide o víza, ktoré sa dodav- e, vydávajú priamo na externej hranici, kolega tiež chce poďakovať Juanovi Fernandovi za to, že veľmi jasne sformuloval pracovný dokument, ktorý veľmi dobre zhrňuje celú vízovú procedúru a všetky aspekty tu obsiahnuté. Ďalšia otázka pre Európsku komisiu. Ako je možné zabezpečiť, aby osoby, ktoré žiadajú takéto víza, neprichádzali z štát, zo štátu, kde bolo vydané iné vízum. Takže musíme preveriť veľmi rýchlo, že boli splnené podmienky a konzuláty obyčajne potrebujú 15 dní na to, aby vlastne vykonali rovnakú, e, rovnakú kontrolu. Čiže pripájam sa k pánovi Bekalovi v tejto otázke a komisia by sa mohla vyjadriť teda k týmto témam, najmä pokiaľ ide o právne prekážky pri tých humanitných vízach. E, ak dovolíte, pán predseda, ja bohužiaľ musím odísť zo schôdze, pretože vo Francúzsku máme departmentálne voľby o 15 dní a musím sa vrátiť domov, takže Chcel by som zopakovať svoju žiadosť, e, získať dopadovú e, analýzu. No a pripájam sa k Fernandovi, hovoril, že by mohla byť, na, mohlo byť na týždeň nejaké vypočutie, zdieľam jeho názor, že je dôležité, aby sme mali prístup k všetkým tým expertným poznatkom e, tých, ktorí pripravujú túto legislatívu. Takže ešte raz sa ospravedlňujem, ale mám proste iné záväzky, musím odísť. A ak by ste mali otázky, tak prosím, obráte sa na moje kanceláriu a čo najrychlejšie sa pokúsime zodpovedať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. že som zmenil to poradie, ako som už vravel. Teraz pani Bonefova, nech sa páči. Zidon. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o tie skúsenosti z tejto oblasti, tie poukazujú na to, že musíme zlepšiť naše úsilie, pokiaľ ide o atraktivitu únie a pokiaľ držiavanie pravidel šengenského priestoru. Ja nie som za to, aby sme mali, tak povedať, tú pevnosť Európu, chceme mať skôr otvorenú Európu a pokiaľ ide o otázku humanitárnych víz, to je téma, ktorá ma skutočne veľmi zaujíma. Preto ďakujem nášmu kolegovi Lópezovi de Aguilárovi za tie informácie, ktoré nám práve poskytol. A ja som si s veľkou pozornosťou vypočula jeho príspevky, teším sa aj na ďalšie informácie, ktoré nám budú poskytnuté. Ide o to, že sú tu členské štáty, ktoré sa musia riadiť samozrejme stanovenými pravidlami a 90 osôb, ktoré potrebujú e, medzinárodnú ochranu, jednoducho sem prišiel, lebo je ohrozovaný ich život. E, sú to veľmi aktuálne otázky, neustále sa to objavuje aj v médiách. Je to prepojené s rozličnými tragédiami aj v oblasti Stredozemného mora. To znamená, že my potrebujeme mať e, bezpečný legálny prístup, ktorý sa týka žiadateľov o azyl a ich prístup do EÚ. A myslím si, že je dôležité pokrytie nedostatky, ktoré máme v rámci tohoto systému, je to naša povinnosť. Takže na to tu máme aj vízový kódex, aby teda to azylové právo neostalo iba nejakou chimérou. Ja by som chcel na tomto mieste položiť dve otázky. No a chcem sa spýtať, že a aká je vlastne situácia na úrovni členských štátov, či je tu nejaká, treba povedzme, zmena myslenia a či komisia by chcela zaviesť nejakú povinnosť, pokiaľ ide o humanitárneho víza, eh, humanitárnych víz, či to chcete vykonať v rámci eh, revízie, lebo už eh, niektorí komisári o tom hovorili. Ďakujem pekne, teraz pán Koelio, poprosím o stručnú reakciu ak to možno jednu minútu. Tu sa aj tu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa v zásade chcem poďakovať Juanovi Fernandovi Lópezovi de Aguilarovi za tú prácu, ktorú odviedol a zdieľam jeho komentáre, ktoré sa týkajú niektorých hanebných aktivít. Tu ide o problematiku outsourcingu a tu ide o to, ako tejto veci pristúpi k členské štáty. Zhorem by som chcel povedať, že musíme zabezpečiť to, aby uplatňovanie vízového kódexu bolo konzistentné a to v rámci celej EÚ. Pre všetkým je veľmi zásadné, aby sme zabezpečili zájomnú dôveru, pokiaľ ide o tento pilier šengenského priestoru, preto je dôležité, aby sme to mali konzistentné pravidla, aby sa mali uplatňovať jednotným spôsobom jednotlivými orgánmi a členskými štátmi. To je to, o čom hovoril Juan Fernando. Avšak zároveň je dôležité, aby sme to mali mechanizmy, ktoré sa týkajú uplatňovania, ako tiež hovoril o tom López Aguilar. Musíme presadzovať tieto pravidlá pokiaľ ide o nový hodnotiaci šengenský mechanizmus, umožní, aby sa vykonávalo viac hodnotení ako doteraz. Ja som presvedčený, že po prvom kole hodnotení budeme mať lepšie informácie na to, aby sme vedeli posúdiť, či je nevyhnutné vykonať ďalšie zmeny. Takže myslím si, že teraz budeme mať v ruke tie potrebné nástroje. Zároveň by som chcel zdôrazniť, aký je dôležitý ten návrh, ktorý sa týka VIS. Pán predseda, nie je to tak často, že tu vidíme návrhy, ktoré sa týkajú toho, ako plným spôsobom využívať systémy, ktoré už máme k dispozícii. Tu ide o to, že musí mať jasný prehľad do situácie, je dôležité dobrým spôsobom riadiť databázy, ako aj ďalšie mechanizmy v rámci šengenského priestoru. Myslím si, že mali by sme v maximálnej miere využiť VIS tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Carlos. A teraz, pokiaľ ide o rozprávu ako takú, Um, otvoríme, takže teraz Ska Keller, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne aj našim spravodajcom za prácu na tieto téme. Ide o to, že všetci asi chceme dosiahnuť to, aby sme uľahčili cestujúcim sa dostať do Európy. ja by som ešte chcela dodať, že to sa netýka len tak povediac tých cestujúcich, ktorí majú vysoké príjmy. Mali sme myslieť napríklad na študentov, mladých cestujúcich a oni skutočne potrebujú, aby sa to uľahčil vízový režim. To znamená, že myslím si, že v rámci všetkých opatrení by sme sa mali nad takýmto niečím zamýšľať. Vzdielam mnohé veci, ktoré sa týkajú návrhu komisie. Nechcem teraz menovať všetko, ale zároveň zdieľam aj obavy, ktoré vyjadrili spravodajcovia, pokiaľ ide o tú problematiku outsourcingu. Je to skutočne zásadný problém a nemyslím si, že je nápomocné že jednoducho komisia chce vypustiť to ustanovenie. Myslím si, že mali sme byť práve prísnejší, pokiaľ ide o tematiku outsourcingu. No a samozrejme, nechcem hovoriť veľmi dlho. Pre nás je najdôležitejšia vec, ktorá sa týka humanitárnych víz, je možné, ako sa to už zdôrazňovalo v minulosti, ale príliš málo štátov to zatiaľ využíva, takže ide o to, ako vlastne využiť tento mechanizmus na to, aby ľudia mohli bezpečne a legálnym spôsobom vstúpiť do EÚ a to nie je nič také, kde boli nejaké zložité riešenia, vypracovať množstvo nákladných štúdií. Nie je to možné, je to jednoduché a súhlasím s pánom Lópezom Aguilárom, pokiaľ ide o problematiku harmonizácie prístupu. No a potom sú tu ešte niektoré ďalšie otázky alebo príklady, ktorými sa môžeme, na ktorými sa môžeme zamýšľať. Napríklad Brazília to využíva veľmi úspešne, pokiaľ ide o sírskych utečencov ale mali by sme myslieť tak povedať viac dopredu po, a nad rámec toho sírijského prípadu, kde jasné, že keď niekto utiek, utiekol zo Sýrie, má na to e, jasné dôvody, takže je dôležité zabezpečiť prístup k týmto ľuďom bez požiadaviak na víza. Totižto v niektorých oblastiach to môže byť prospešné, potom samozrejme ďalšia vec sú tie humanitárne víza, ktoré sú nevyhnutné, takže to sú veci, ktorými sa musím ďalej zapodievať a pevne verím, že sa nám to podarí lepšie presadiť v rámci tejto správy. Ďakujem pekne teraz pani Lundberg. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja dodržím e, rečnícky čas, áno, ja žiť sa ním tak postupovať. Ja som akurát bola to názoru, že môžem hovoriť o humanitárnych vízach, ale trošku som to pochopila ináč. To znamená, že e, dobre, tak keď hovoríme teraz o vízovom kódexe, môžem sa aj k tomu vyjadriť, ale pevne že sa môžem vyjadriť bodu 6, alebo neskôr, alebo teraz, lebo zdá sa, je to isté nedorozumenie, akým spôsobom postupovať. Dobre, tak ja by som chcela pokračovať o vízovom kódexe. Pevne verím, že dostanem ešte aj slovo k bodu číslo 6. Pokiaľ ide o vízový kódex, tak si myslím, že celkovo sa zabudlo na to, ako je vlastne ten bezpečnostný aspekt. A to je skutočne pre mňa veľká otázka. Totiž to zapodieval sa niekto tým, sú tam konkrétne predstavy, ktoré sa týkajú toho, ako postupovať, pokiaľ ide bezpečnosť. No a ďalšia vec, ktorou nesúhlasím, tu ide o to, že sa vlastne odstránila požiadavka na zdravotné poistenie, akým spôsobom sa to má riešiť, aké sa tam predstaví. No a ďalej si myslím, že je nevyhnutné vykonať analýzu rizík, pokiaľ ide o všetky osoby, ktoré žiadajú tieto víza a zároveň dôležité odhaliť nelegálnych migrantov. Samozrejme musím si uvedomiť, že mnoho ľudí prichádza do EÚ, ktorí nie sú kontrolovaní, aj sú to aj teroristi, takže ako to riešiť, ako je to z hľadiska bezpečnosti. No a potom pokiaľ ide o to, keď niekto má rodinných príslušníkov v šengenskom priestore, Áno, môže nastať situácia, že sa prekročí stanovený čas, drží sa dlhšie priestor, ako bolo stanovené, no ale moja otázka sa týka predovšetkým aspektov bezpečnosti a pevne verím, že dostanem ešte aj slovo k bodu číslo 6. Ďakujem pekne. Thank you, Mrs. Ďakujem pekne teraz pani Mayer. Ehm, Ďakujem veľmi pekne. Mám niekoľko pripomienok k okružnému vízu. Myslím si, že teraz máme dostatočné možnosti pre obchodných cestujúcich turistov, aby mohli takto cestovať. A ja vidím len rizika spojené s týmto novým návrhom. Okružné vízum si o to priam koleduje a je tam mnoho otázok, ktoré súvisia s tým, že či sa nachádza na tom území, ktoré má povolené. A je to takmer nekontrolovateľné v rámci šengenského priestoru. Takže Takže ja si myslím, že keď vidíme zdvojnásobnenie nezákonných pristahovalcov, tak toto je to posledné, čo potrebujeme a myslím si, že je naivné od komisie, keď si myslí, že môže prísť takýmto návrhom a je to návrh, ktorý prináša aj veľké bezpečnostné riziko a nemôže povedať, že sa to týka len turistov, dôchodcov a žiadnych sympatizantov IS a podobne, ktorí by takto mohli zostať oveľa dlhšie na našom území. Takže E, sú to potom aj ľudia, ktorí sa pohybujú v rôznych členských štátoch. A preto sa chcem spýtať komisie, ako chce komisia zabrániť zneužívaniu a ako chce zabezpečiť bezpečnosť našich občanov v EÚ. Ďakujem. Thank you. Um... Ďakujem. Ešte tu máme dvoch rečníkov. A samozrejme, musíme tu zohľadniť, že máme tu hostí, takže pani Stevens, nech sa páči. Je vôbec prítomná? She's one of our, um, shadows, so I want... Je to tieňová spravodajkynia? Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ ide o EKR, vítame o všeobecnosti návrh Európskej komisie. Obsahuje viaceré dobré prvky, ktoré sa týkajú každodenného fungovania vízového systému No a ide tu o webovú stránku, ktorá obsahuje konsolidované informácie, kde by išlo to, že by sa mohli využiť elektronické formuláre a že by sa mohli využiť moderné komunikačné metódy, napríklad Skype, pokiaľ ide o e, pohovory. Myslím si, že by to odbúralo mnohú frustráciu cestujúcich a uľahčilo by to uľahčiť tak povedz rodinné návštevy a turizmus v Európskej únii. Odľadnúc od niektorých drobných úprav sme identifikovali v zásade štyri veci, ktoré sa týkajú tohoto návrhu Európskej komisie a to sa týka aj pracovného dokumentu spravodajcu. Pokiaľ ide o odbúranie povinnosti na to, aby ste mali zdravotné poistenie, pokiaľ ide o cestujúcich v rámci systému VIS, pokiaľ je poskytnutie dokumentov a preukázať dostatočné prostriedky na živobytie a poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú úmyslu, kedy chcú vlastne opustiť územie. Pokiaľ ide o nové dočasné vízové schémy na externých hraniciach, tzv. zlaté víza, no a potom je tu úmysel spravodajcu, aby sa išlo smerom vydávaniu humanitárnych víz. Všetky tieto štyri veci, ktoré som práve spomenula, sú veci, ktoré znepokojujú EKR, avšak, keďže nemám veľa času k dispozícii, chcela by som sa aspoň stručne zamerať na posledné dva body. Predseda, kolegyne, kolegovia, pokiaľ ide o tie zlaté víza, Turecko bolo požiadané, aby zosúľadil svoje vízové politiky s politikou EÚ v tejto oblasti a zrušili vydávanie víz na hraniciach, čo zabezpečili. Preto sa zdá byť trošku zvláštne, že komisia by teraz chcela opätovne zaviesť tento systém ktorý by sa týkal gréckého vzťahu k pilotnému projektu. To znamená, že jeden šengenský štát by potom autonómne mohol rozhodnúť a bez akejkoľvek kondicionality, pokiaľ ide o kategórie osôb svojvoľné, ktorým by poskytol vízum pre celé, celý šengenský priestor. Jediná podmienka by tu bola, že vlastne by tam bola istota, že títo ľudia sa vrátia. No ale ako môžete zabezpečiť návrat do domovskej krajiny bez toho, aby ste preskúmali niektoré ďalšie veci, aby tam boli jasné postupy a bez preukázaní dokumentov. To znamená, že mali sme zohľadniť aj to, že pokiaľ ide o niektoré časti výzvoja kódexu, týkajú sa pre všetkým tie otázky, akým spôsobom hodnotiť úmysly cestu z tretich štátov, pokiaľ ide o to, či opustia šengenský priestor. No a po druhé, musím povedať, že som trošku znepokojená, pokiaľ ide o stanovisko správodajcu, že by sme sa mali zamýšľať nad možnosťou, aby sme poskytovali humanitárne víza. Som si vedomá, pán predseda, toho, že budeme mať neskôr dnes diskusie na túto tému, pokiaľ pôjde o prezentáciu humanitárnych víza. Avšak rada by som využila už teraz túto príležitosť, aby som s vami hovorila o tom, že si myslíme, že vízový kódex nie je ten primeraný nástroj na to, aby sa organizovalo premiesňovanie a presídlovanie utečencov. Rada budem s vami o tomto diskutovať, vítam to, ale malo by sa to oddeliť od diskusie o reforme vízového kodexu. Na záver by som chcela povedať, že podporujem tú myšlienku, ktorá sa týka zorganizovania ehm, vypočutia, pokiaľ ide o udelovanie víz, vízový kodex a okružné vízum. Ďakujem pekne. Áno, väčšinou sa tie spravodajcovia dostávajú slovo v rámci rozpravy, ale niekedy nie sú pri tom načiatku, takže bolo by dobre, keby ste sa včas prihlásili, aby sme vedeli, ako je diskusiu. Teraz za EFDD Eh, vás pravdekne, poprosím, aby ste držali dve minúty. Nech sa páči. E ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja sa pokúsim nehovoriť veľmi dlho. Najprv chcem pogratulovať spravodajcovi Lópezovi Aguilarovi. Zdieľam tie informácie, ktoré nám poskytol ako je správu. Ide o to vlastne, ako uľahčiť e, fungovanie vízového kódexu. Myslím si, že to vlastne uľahčí celé správanie šengenského priestoru a bude uľahčená situácia pre členské štáty. Určite je možné zvýšiť úsilie v humanitárnej oblasti, ako hovoril kolega, totiž to momentálne je to tak, že množstvo migrantov sa chce dostať cez Stredozemné more do EÚ a každý rok žiaľ dochádza k tragédiám. Pokiaľ je námietky komisie, podľa môjho názoru sú skutočne rozporúplné, totižto komisia je proti, lebo je tu o to, že niekedy si nedržívajú pravidla, ktoré sa týkajú prezdelenia utečencov. Je možné obísť, obísť, obísť dublinské eh, pravidlá, kedy sa hovorí o tom, že Dublin by sa mal kompletne revidovať. No a tu ide pre všetkým o zdieľanie úsilia, ktoré sa nedostatočne rešpektuje. Podľa mňa tento návrh ešte nie je dostatočne ambiciózny, lebo totiž to mm, ide o to, že nie je to dostatočne zohľadne tá myšlienka, ktorá sa týka humanitárno-šengenského víza. Hovorí sa o tom iba o výnimočných prípadoch, hovorí sa o tom, ako požadovať humanitárnu pomoc v tretich štátoch Jednoducho čoraz viac ľudí musí prejsť cez Stredozemné more, aby sa dostali na naše pobrežie, aby potom požiadali o víza a pobyt v krajine, kam dojdu. Takže vyžaduje to koordinovaný prístup, potrebujeme mať spoločné nástroje, ako napríklad vízový kódex. No a pokiaľ ide o okružné vízum, dovolte stručnú reakciu. Neviem, či vlastne už teraz o tom môžeme diskutovať. Myslím si, že celkovo je to prospešný nástroj, lebo takýmto spôsobom sa vlastne odstráni jedno vákom, ktoré sme tu mali. Sú to ľudia, ktorí majú legitimné záujmy sa zdržiavať viac ako 90 dní na území EÚ, napríklad umelci, študenti, alebo jednoducho obchodní e, cestujúci podnikatelia. To je podľa mňa nástroj, ktorý určite zvýši bezpečnosť a nemal by sa podkopávať tak, ako o tom hovoril kolega Ortef a konec koncov o tom hovoril aj spravodajca. No a ide tu o pravidlá pre cestujúcich a ako vlastne aj komisia hovorila, ide tu o určité kategórie osôb a toto môže pozitívnym spôsobom ovplyvniť našu ekonomiku. To riziko, že by sa teroristi tvárili ako umelci, to asi nie je relevantné. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo komisii, nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že som trošku zúfalý. No, nebol, nejde o tak povedať matematiku, ale myslím si, že je tu asi 25 otázok a komentárov, ktoré sa predniesli. Neviem teda vlastne ani koľko času mám v dispozícii, aby som na to všetko zareagoval. Predseda, budeme ešte ďalšiu diskusiu. To, že komisia je zúfala, to je zaujímavý koncept to isté. Áno, v zásade je to súčasťou na, popisu našej práce, aby sme e, spôsobili to, že budete zúfali. Poprosil by som vás, aby ste zareagovali tie kľúčové otázky, o ktorých hovorili spravodajcovia. A potom, no, buďte kreatívni. Dávam 8-9 minút. Iste sa môžete pokúsiť zodpovedať maximum. No budeme mať ešte ďalšiu diskusiu, ďalšiu názorov. Takže pokiaľ ide o prezentáciu návrhu, e, tým sa budeme zobrať 16. a 17. júna, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, to je 17. júla, potom budeme hodnotiť návrhy v septembri a potom hlasovanie bude až v oktobri. Takže budú vidieť ešte ďalšie diskusie. To znamená, že máme ešte dostatok času Takže tak možno 10 minút by som dal dispozícii, aby ste mohli zareagovať. Takže nech sa páči. Uvidíme, ako to vlastne celé sa vyvinie. Takže či to aj vy Takže nech sa páči. No, lebo sme stratili dve minúty, takže nech sa páči, môžete hovoriť. Ale pokúste sa prosím čo najkonkrétnejšie, pretože si myslím, že to je naozaj veľmi rozsiahla rozpráva, že tu boli veľmi konkrétne otázky pre komisiu. Ja som si ich tiež zaznačil, aby som to skontroloval. Ďakujem, pán predseda, ste veľmi milí. E, pokúsim sa byť trochu menej zúfali. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi, spravodajcom, tieňovým spravodajcom za veľmi zaujímavú diskusiu e, o týchto dvoch návrhoch. Myslím, že tieto dve správy, ktoré sú predložené, tieto dva pracovné dokumenty, sú naozaj dobrým základom pre ďalšiu prácu na tomto návrhu komisie. Najprv snáď niekoľko slov o tom vízovom kódexe, pretože s veľkým potešením komisia zobrala na vedomie, že pán López Aguiar súhlasí so základným prístupom, ktorý e, zvolila komisia. Je tu niekoľko tém, napríklad tá, ktorá sa týka outsourcingu kde ľudia, ktorí vystúpili, hovorili, že je to veľmi zlé, že outsourcing je obrovský problém. A komisia nie je toho názoru. Outsourcing má veľmi pozitívny dopad najmä na uchádzačov o víza, pretože outsourcing umožňuje dať tie kancelárie tam, kde sú tí uchádzači, že budú môcť podať svoje e, žiadosti o víza vo svojej blízkosti, budú musieť ísť do hlavného mesta alebo do nejakej tretej krajiny. Takže naozaj si myslím, že v mene komisie mali by sme brať outsourcing nie ako problém e, outsourcing per se, ale v našom návrhu novely upravujeme povinnosť pre členské štáty, aby podali výročnú správu o využití outsourcingu a o monitorovaní outsourcingu. Takže aby mo- ako monitorujú svojich externých poskytovateľov služieb. Toto momentálne vízový kódex neupravuje a okrem šengenského hodnotiaceho mechanizmu nám toto pomôže preveriť, či naozaj outsourcing funguje v súlade s právnymi záväzkami. Potom tým e, okružným vízam a potom na záver niečo k humanitárnym. Spravodajca v pracovnom dokumente nadniesol mnoho naozaj oprávnených otázok. Ak by som mal byť veľmi stručný, myslím, že môžem v mene komisie povedať, že máme na to veľmi dobré odpovede. Spravodajca hovoril, respektíve nadniesol otázku, či nevytvárame takú nejakú dymovú slonu A moja otázka je, že nie. E, naozaj sa treba zamyslieť nad súčasnou situáciou. Je súčasná situácia nejaká e, takáto vágna? Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že sú kategórie občanov, ktorí majú legitímny záujem e, na tom, aby sem prišli do šengenského priestoru viac než 180 dní, môžu to byť, môžu to byť umelci, turisti, výskumníci a tak ďalej. Nikto nespochybňuje, že majú legitímny záujem, keď sem prichádzajú. Dnes neexistuje žiadny právny rámec, ktorý by zabezpečil, že tak môžu urobiť. E, víza pre príslušníkov tretich krajín, napríklad artisti v Cirque du Soleil, tam členské štáty vydávajú následne e, šengenské víza, ľudia tu sú nejakých 9 mesiacov, rok a majú 4 šengenské víza, ale to naozaj nie je v súlade s vízovým aký. A znamená to tiež, že sa musia 4 krát uchádzať a konzulárne úrady 4 krát musia spracovať ich žiadosť. Iba jeden príklad my to chceme nahradiť jedným vízom, ktoré môže sa vzťahovať na celé plánované obdobie až do jedného roku. A samozrejme, môžeme zajsť do väčších podrobností, ale v Lisabonskej zmluve obmedzenie krátkeho pobytu v šengenskom priestore na 3 mesiace už bolo vypustené. A to presne e, e, za tým účelom, aby bolo možné prijať legislatívu týkajúcu sa ľudí, ktorí chcú prísť do šengenského priestoru, chcú v ňom sa pohybovať dlhšie než tie tri mesiace. Takže pre komisiu e, tu nie je pochybnosti o tom, že áno, máme právny základ. Potom tu bola otázka týkajúca sa dopadovej štúdie. Pán Ochtefe um, trval na novom, novej dopadovej štúdii. Nuž, pán predseda, mali by sme bilaterálne sa spojiť so spravodajcom, aby sme mu podrobnejšie vyjasnili, čo je v súčasnej dopadovej štúdii, čo v zásade je v súlade s týmito dvomi návrhmi. Samozrejme, dopadová štúdia musí maximálne vychádzať z dôkazov. A my sme sa obrátili na predstaviteľov jednotlivých sektorov a pýtali sme sa ich, aký, aké sú pre nich náklady, ak nie sú takéto okružné víza. A tieto čísla sú použité, ale to, to nie sú jediné. Tá štúdia nie je diktovaná tými zainteresovanými, ktorí nás informovali. Máme aj množstvo ďalších čísiel, ktoré e, sme použili v dopadovej štúdii a veľmi radi to podrobne vysvetlíme pánovi Ortefe. Takže v tejto veci naozaj si nemyslíme, že je potrebné e, pristúpiť k nejakej novej dopadovej štúdii. Takisto bezpečnosť. Niektorí spomínali, ja to zhrniem, že okružné vízum otvára nové dvere pre nelegálnu migráciu. Ja by som vás poprosila, aby ste sa opäť pozreli na podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste dostali takéto okružné vízum sú podstatne striktnejšie, mož- ťažšie sa splnia než podmienky na získanie bežného šengenského víza. Myslím, že niekto, kto chce podvádzať, kto chce sa pokúsiť dostať na základe víza a potom stratiť niekde sa v priestore, tak to skôr skúsi bežným šengenským vízom a nepôjde tá, za takýmto okružným vízom. A mimochodom, pokiaľ ide o bezpečnosť, mal by som vašu pozornosť upriamiť na to, že ľudia dnes, ktorí sú tu bezvízovo na krátkom pobyte na základe tých spomínaných bilaterálnych dohôd, tí môžu v šengenskom priestore zostať do nekonečná, pretože sú tri, tretie krajiny, ktoré majú 20 dohod o e, bezvýzovom stku, väčšina z nich je z 50. 60. rokov minulého storočia. No a na základe toho 20 krát 3 mesiace, plus 3 mesiace, Schengen, 63 mesiacov v šengenskom priestore na základe e, vlastne toho e, krátkodobého bezvízového styku. Takže toto nie je E, systém. E, máme tu množstvo bilaterálnych dohod, ktoré boli uzavreté pred väčšnosťou a vlastne toto nie, nie je riešenie. Ne, neodsudzujeme tie bilaterálne dohody. My chceme len, aby sa vypustilo to ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že členský štát môže predlžiť pobyt v šengenskom priestore na obdobie definované bilaterálnej dohode na základe starých bilaterálnych dohod čiže dohod, ktoré boli uzatvorené predtým, než šengenský priestor začal fungovať. Takže, čo sa týka problémov e, externých vzťahov, vonkajších vzťahov, ktoré sa tu spomínali, musím povedať, že väčšina e, dotknutých tretich krajín ne inštruuje e, svojich e, cestujúcich, aby využili tie bilaterálne dohody Japoncom alebo e, ja neviem, komu sa hovorí, že môžete tam ísť na 3 mesiace, nie viac, aj keď na základe tej bilaterálne dohody by mohli ísť na dlhšie a teda dopad neodstúpenia od dohod, ale obmedzenia krátkodobého pobytu v Schengene, čiže zrušenie článku 20 odsek 2, nevidíme v tom nejakú drámu, pokiaľ ide o tie tretie krajiny. A posledná pripomienka k tomu humanitárnemu vízu. Ako viete, komisia zvažuje legálne spôsoby, ako umožniť ľuďom, ktorí potrebujú ochranu, dostať sa do Európy. Máme tu opätovné, teda máme tu presídlenie, hovorí, keď sa hovorí o humanitárnych vízach, možno pán predseda uh, Mali by sme skôr hovoriť o humanitárnych povoleniach, pretože veľmi často, keď hovoríme o humanitárnych vízach, tak je tu akési presvedčenie, že šengenské vízum to všetko zariadí, ale mrzí ma pán predseda, toto nie je názor komisie. Šengenské víza sú tu na plánované krátkodobé pobyty. Ak niekto potrebuje ochranu nespadá to do, toho, do tej koncepcie krátkodobého pobytu. Mali by priznať dlhšie obdobie a celý ten systém, akým je vytvorené šengenské vízum, takúto situáciu nepredpokladá. Napríklad, chcete ísť na krátkodobý pobyt, mali by ste, sa teda, mali by ste teda požiadať o vízum v členskom štáte, ktorý je hlavnou destináciou. A čo, ak niekto potrebuje ochranu môže si vybrať členský štát, ktorý e, poskytuje najvyššiu ochranu a potom povedať, že tam podám svoju žiadosť o šengenské vízum a oni to musia zobrať. Mali by sme potom možno stanoviť nejaké kvóty na šengenské vízum na takéto prípady, alebo celý svet by sa mal potom mať možnosť uchádzať o to vízum a mali by sme to všetko schvalovať. Súhlasíme, že treba sa zamyslieť nad humanitárnymi povoleniami, aby sme vytvorili právny prístup. Avšak Nemyslíme si, že je to v kontexte novely vízového kódexu, e, že sa nám podarí nájsť nejaké riešenie. Ďakujem pekne. I mean, Ďakujem, pán de Kaiser. A mm, určite také no, vážnejšie pripomienky než naše pred, predošlé diskusie. A samozrejme, ukazuje sa význam týchto, týchto otázok. Ja by som sa rád s vami podielal na ďalšej takéto výmene názorov v rámci výboru LIBE, podľa toho harmonogramu, ktorý ste dostali. Možno, že by ste mohli prísť ešte zodpovedať tie konkrétne otázky, ktoré zazneli. Teraz budeme mať diskusiu o humanitárnych vízach, ale samozrejme tieto odpovede určite vyvolali nejaké doplňujúce otázky našich poslancov, ale teraz na to nemáme čas, takže naplánujem ďalšiu výmenu názorov na túto tému, vízový kódex, humanitárne víza a tak ďalej. Teraz samozrejme budeme o tom diskutovať, ale nie v kontexte eh, komisie, takže ja naplánujem ďalšiu výmenu názorov konkrétne za týmto účelom. Ďakujem že ste sa pokúsili zodpovedať čo najviac týchto otázok. Eh, čiže eh, je jasné, že vedeli by ste všetko zodpovedať, takže ďakujem kolegom, tieňovým spravodajcom. Teraz samozrejme prejdeme na bod 6, eh, humanitárne víza. To je prezentácia štúdie pani Jensen. Eh, ona je nezávislou eh, výskumnou pracovničkou v oblasti práva a konzultantkou v Dánsku a zamerala sa teda na eh, túto otázku humanitárnych víz, spolupracovala s Európskym centrom pre politické štúdie. Trošku sme sa už otázky humanitárnych víz dotkli. A pani Jensen, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem za pozvanie, aby som mohla predstaviť túto štúdiu v humanitárnych vízach. Je mi skutočne cťou. Cieľom prezentácie je predstaviť hlavné zistenia štúdie a navrhnúť určité zmeny, ktoré by sa dali urobiť vo vízovom kódexe. Ďalšia priesvitka, prosím. Poprvé, niekoľko všeobecných pripomienok k e, súčasnému právnemu základu predvedenia šengenských humanitárnych víz, čiže majú obmedzenú humanitárnu platnosť, to znamená, že platia v jednom alebo viacerých, ale nie vo všetkých členských štátoch. A právny základ na vydávanie je článok 25.1, ktorý upravuje aj e, derogácie od plnenia požiadaviek e, na šengenské víza a zároveň článok 19 odsek 4 upravuje derogácie z požiadaviek prípustnosti e, takýchto žiadostí z dôvodov humanitárnych, čiže v praxi článok 19.4 má určitú filtračnú funkciu, pokiaľ ide o tie žiarosti humanitárne víza, ktoré sa potom vydávajú v zmysle článku 25.1 a odsek, článok 25.1 vlastne upravuje možnosť vydať humanitárne šengenské víza s obmedzenou územnou platnosťou tzv. LTV víza. Keď sa zbližšia, stručne vzhľadom na čas, pozrieme na definíciu tých humanitárnych víz, tak pojem humanitárne víza sa používa v tejto štúdii e, na vydávanie víz z humanitárnych dôvodov a takisto v dôsledku medzinárodných záväzkov. A mala by som poznamenať, že tento, táto koncepcia alebo tento pojem humanitárnych dôvodov e, je naďalej nedefinovaný v záväzných dokumentoch EÚ. Dobre, pozrime sa na tie kľúčové zistenia štúdie Začnem tým, že poskytnem taký prehľad dvoch hlavných zistení, e, ktoré sú aj závermi štúdie. Prvé kľúčové zistenie je, že vízový kódex je naďalej nejasný a neupravuje oddelenú procedúru pre humanitárne víza, čo mm, spomínali už aj poslanci Európskeho parlamentu. No a druhé kľúčové zistenie je, že členské štáty implementovali celý rad takýchto e, vízových režimov pre humanitárne víza, ale nie, nie, je, tu nie je tu dostatočná podpora pre európsky e, postup. Takže kľúčové e, zistenie číslo 1. Vízový kódex je nejasný, nie je tu nejaká oddelená vízová procedúra. To súvisí s článkom 4 štúdie, to je na strane 24 No a toto číslo odhaľuje dosť e, komplikovanú procedúru. No a v zásade súčasná procedúra LTV v prípade potreby ochrany a pokiaľ sa skúmajú otázky ľudských práv pri bežných vízových žiadostiach, to znamená, že napríklad potenciálny uchádzač o žiadateľ o azyl uteka z konfliktu v tretej krajine a chce požiadať o šengenské vízum aby vstúpil na územie členského štátu. Nemôže e, sa teda uchádzať o humanitárne vízum ako také, ale môže ako hlavný účel e, cesty, keď, keď žiada o šengenské vízum, uviesť, že ide o ochranu. A potom členský štát posúdi, či šengenské vízum, vrátanie toho LTV víza, bude vydané. Povedzme teda, že potenciálny žiadateľ o azyl podá žiadosť o šengenské vízum, ale jeho dokumenty nie sú v poriadku alebo nemá potrebné e, zdroje, čo môže byť často situácia ľudí, ktorí utekajú z krajiny. No a hlavné pravidlo je také, že tá výzva je potom považovaná za nepripustnú, pretože žiadateľ o azyl nesplňa požiadavky na prístupnosť, prípustnosť. No ale Úpravou tohto pravidla článok 19.4 hovorí, že členské štáty sa môžu odkloniť od týchto požiadaviek prípustnosti v, dôsledku humanitárnych dôvodov, pokiaľ ide o nejaký národný záujem, ale nie preto, že by uplatňovali medzinárodné záväzky, ako sme to videli na začiatku prezentácie. Takže, ak, potenciálny, ak je tá žiadosť považovaná za nepripustnú, má to za následok dve veci. Poprvé, potenciálny žiadateľ o azyl nemá právo na odvolanie. To nie je upravené v tom výzevom kódexe, v prípade teda nepripustnosti. A druhá vec je, že vízum, teda LTV vízum a táto procedúra upravená v článku 25.1 uvádza medzinárodné záväzky, ktoré môžu byť dôvod na odklonenie sa od e, bežných požiadaviek na vydanie víz. Ale potenciálny žiadateľ o azyl už bol vlastne vylúčený z toho postupu, pretože jeho žiadosť bola považovaná za neprípustnú v zmysle článku 19. Ďalší príklad týchto nekonzistentností v zmysle súčasného videového kódexu by mohla byť situácia vážne chorého príslušníka tretej krajiny, ktorý potrebuje požiadať o šengenské vízum, aby mohol sa podrobiť e, liečeniu v členskom štáte. Potom teda podá žiadosť o šengenské vízum a uvedie, že e, hlavný dôvod návštevy šengenského priestoru je zdravotný alebo liečenie povedzme, že nemá doklady, nemá potrebné zdroje. Opäť národný orgán môže sa odkloniť od tých požiadaviek na prípustnosť v zmysle humanitárnych dôvodov alebo z dôvodov národného záujmu podľa článku 19.4. Takže povedzme, že tento vážne chorý príslušník tretej krajiny je považovaná jeho žiadosť za prípustnú v zmysle humanitárnych dôvodov a tá žiadosť sa potom spracuje No a potom by sa zdalo byť logické, že orgány teda vydajú LTV vízum v mysle článku 25 pre túto konkrétnu situáciu, keďže orgány už uznali tie, tú humanitárnu situáciu, Mm, za dostatočne vážnu na to, aby teda bolo možné sa odkloniť od tých požiadaviek na prípustnosť. Ale to nie je jasné zo súčasného vízového kódexu a takisto, ak ten príslušník tretej krajiny nedostane to LTV vízum, tak ostáva nejasné, či je možné sa odvolať v zmysle vízového kódexu, vzhľadom na to, že ten kódex nemá špeciálnu e, procedúru pre tie LTV víza. Čiže tým sa dostávam k tomu, čo sa dá urobiť čo sa dá urobiť eh, s týmito nekonzistentnosťami, nedostatkami, ktoré sme identifikovali v tom prvom kľúčom zistení štúdie. Takže máme konkrétne odporúčanie 6, 7, 8, ktoré odpovedajú na konkrétne otázky. Keď sa pozrieme na šestku bližšie, tak vidíme, že Európsky parlament vyžaduje väčšiu pomoc pri týchto humanitných vízach a napríklad by to znamenalo, že tu treba zaradiť aj medzinárodné povinnosti z, podľa článku 19 k týmto žiadostiam, aby sa zabránilo negatívnemu dopadu filtrového filtra z článku 19. Okrem toho štúdia naznačuje v sedmičke odporúčanie aby sme mali nezávislé a jednoznačný proces pre udelenie humanitných víz. Tu ide o to, aby sa zabezpečilo, že humanitné vízum je samostatným typom víza vo vízovom kódexe a že členské štáty majú povinnosť začať posúdenie podľa článku 25.1 ako aj 19.4, teda či je to odôvodnené z humanitných dôvodov odkloniť sa od požiadaviek. Takéto ustanovenia by mohli byť uvedené spôsobom, tak ako to komisia formuluje pri bežných vízach vo vízovom kódexe. Štúdia ďalej v osmičke navrhuje, aby Európsky parlament žiadal právo na odvolanie v prípade odmietnutia žiadosti o humanitné vízum, ako aj v prípade nepripustnosti, aby bola zabezpečená účinná súdna ochrana. Keď prejdeme k druhým kľúčovým zisteniam tejto štúdie, tak vidíme, že členské štáty majú rôzne humanitné víza a ich využitie je uvedené na tomto obrázku 5 štúdii. Je to na strane 49 štúdie. Čo ukazuje táto mapa? 16 členských štátov EÚ malo nejakú formu režimu na vydávanie humanitných víz. Či to boli e, vnútroštátne alebo šengenské krátko či dlhodobé. A štúdia ukazuje, že tieto režimy sa uplatňovali výnimočne. Ešte niekoľko poznámok tejto mape. Poprvé, informácie ukazujú, že zatiaľ nie je veľmi jasné, aké vízum nakoniec dostali tieto osoby od členského štátu. A aby sme získali úplný obraz, tak tam môže byť aj e, dlhodobé vízum vydané podľa vnútroštátnych predpisov, ako aj šengenské krátko či dlhodobé víza keďže nemáme celoeurópsky mechanizmus, ktorý by monitoroval vydávanie humanitných víz, znamená, že nemáme žiaden spolahlivý obraz toho, ako sa postupuje v tejto oblasti a preto nevieme posúdiť, do akej miery vydávajú členské štáty humanitné víza. Vieme, aké víza vydávajú členské štáty z dlhodobek. Tých bolo okolo 300 tisíc v 2012. Ale nevieme, aké konkrétne dôvody ich viedli k tomuto vydaniu týchto e, dlhodobých víz. To je z toho dôvodu, že podľa vízového kódexu poskytujú členské štáty štatistiku len v takých kategóriách, ako tu uvádzame, napríklad dlhodobé vízum. Preto sme museli pracovať aj s ďalšími zdrojmi, štúdiami, kde boli odkazy e, na takéto možnosti. Na záver môžem povedať, že zistenia ukazujú, že viac ako polovica členských štátov akceptuje určitú potrebu humanitných víz alebo režimu humanitných víz, ale vidíme, že neexistuje celoeurópska podpora takéhoto postupu na európskej úrovni, čo vyvoláva praktické problémy. Takže vydávanie humanitných víz je oblasť, ktorá si vyžaduje opatrný prístup. Treba zvážiť aj základné práva, ktoré platia v členských štátoch čo možno spraviť preto, aby sa viac využívali humanitné víza. Je to odporúčanie 1, 2, 3, 4, kde riešime niekoľko všeobecných otázok napríklad prístup k migrácii a e, pohraničný manažment a kontroly. V 12. sa zaoberáme konkrétne vízovým kódexom. 12. naznačuje, že Európsky parlament by mal žiadať mechanizmus e, monitorovania vydávania humanitných víz členskými štátmi Takýto mechanizmus by mohol vychádzať z notifikačného mechanizmu, ktorý už máme vo vízovom kódexe, kde členské štáty musia podávať každoročnú štatistiku. A tam sa uvádzajú aj dlhodobé víza. Takýto mechanizmus by pomohol zabezpečiť aj presadzovať konzistentnú prax, ako aj liberálnejší prístup Ďalej by sa mali odstrániť určité nedostatky vo vízovom kodexe, pretože by to mohlo viesť k objasneniu povinnosti členského štátu pri vydávaní humanitných víz. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé. Vidíme, že humanitné vízum je tá téma, ktorá si vyžaduje neustálu debatu a EÚ by sa s tým mala zaoberať. A sme sa teraz dostali k tomu, že musím povedať, že zatiaľ sme neplánovali debatu po vašej prezentácii. A táto situácia je veľmi neuspokojivá, pretože Vaša téma si vyžaduje diskusiu, ale tí, ktorí sú zodpovední aj za túto problematiku, museli ísť na iné rokovania. Takže mňa to veľmi mrzí, že sme sa dostali do tejto situácii. Dovolte, aby som sladom na to navrhol, že s pánom Lópezom Aguilarom a jeho pracovným dokumentom E, čo som povedal, a síce, že budeme mať ďalšiu diskusiu, ďalšiu výmenu názorov a postaram sa o to, aby otázka humanitných víz bola veľkou témou v rámci tejto diskusie, ktorá bude určite veľmi skoro. Niekoľkí kolegovia sa chceli predsa len vyjadriť, ale môj sekretariat by protestoval, ak by som e, umožnil diskusiu. Natali, fakt musíme teraz prejsť ďalšiemu bodu programu. Vážený pán predseda, ale my samozrejme nemusíme do bodky držať programy, preto môžeme sa odchýliť, môžeme diskutovať o tejto správe. Je rovnako dôležitá ako vízový kódex. Áno. Takže vy si, pán predseda, prajete, aby som skrátila čas rozpravy, ale mne sa to nepáči. Ďakujem za to, že mi pomáhaš. E, ja som sa tešil, keby sa Francúzi nedržali svojho stereotypu a naozaj by neboli napomocní. Ale sekretariat ma tu týra. Musíme ísť ďalej. D- poviem to konkrétne. Pán López Aguilar a jeho pracovný dokument bude mať vydelenú, pridelenú veľkú diskusiu. Aj humanitné víza si ju vyžadujú. Je to jedna z oblasti, kde musí EÚ e, sa chopiť svojej úlohy. Vidíme to aj v diskusiách doteraz a vyžaduje si to plnohodnotnú debatu. Pamätáte sa, že sme už mali takúto diskusiu raz, tam sme ju pritiahli o 45 minút a ja sa nechcem dostať do tejto situácie tu znova. Takže Vy ste počuli aj tú predchádzajúcu diskusiu, myslím. A preto chcem teraz tento bod ukončiť a povedať vám, že naozaj budeme mať debatu k pracovnému dokumentu a bude tam veľmi výrazný prvok humanitných víz. Toto je môj prísľub a teraz by sme prešli Dovolte, aby som sa pán ešte poďakoval autorke štúdie. Ďakujem vám za vašu prezentáciu a správu. Ďakujem veľmi pekne, pani Jansen. A teraz by sme prešli k bodu 7. Posilnenie určitých aspektov prezumcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom trestnom konaní. Chcem povedať kolegom, že je to smernica, ktorá vychádza z, e, z plánu práce komisie z roku 2009. Tento návrh bol predložený s dvomi ďalšími návrhmi, ktorí sa týkal detí aj e, o právnej pomoci. A presumcia neviny je základné právo v novom trestnom, modernom trestnom konaní a vychádza zo základných práv. Dneska by sme prebrali aj pozmenujúce návrhy. Najprv dám slovo spravodajkyni pani Grisbekovej a potom Tieňovým a slovo dávam Natali. Ďakujem veľmi pekne. Milý Klód, dámy a páni kolegovia, Francúzi si to naozaj tu na nechcú rozhádzať a budem veľmi stručná, aby sme mohli mať bohatú diskusiu na túto tému. Mm, k tejto smernici, ktorá rieši posilnenie niektorých aspektov presumcie neviny a práva na prítomnosť počas e, súdneho pojednávania. Je to už tretia výmena názorov. Niečo sme už mali vo februári. Tam som predložila prvý návrh, aj všeobecný cieľ, a to je vytvoriť a posilniť. Bolo tam 44 pozmenujúcich návrhov, ktoré sa týkali ochrany práva. Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov bola troška predlžená. Dostali sme 180 pozmenujúcich návrhov a veľmi ma teší, že táto téma sa stretla s takým veľkým záujmom a taktiež ma teší, že sa angažuje mnoho kolegov. Vidíme, že ide o veľmi dôležitú smernicu. Celá tá zásada je veľmi dôležitá. Klod, ty si povedal, že je to zásada základného práva. Mali sme vyhlásenie o ľudských právach v roku 89. Tam bola zakotvená prezumcia neviny ako piliera ochrany práv a trestného práva. Je to kľúčový aspekt v rámci práva na obhajobu, tak aby sme v európskom prostredí zaručili pre európskych občanov právo na spravodlivý proces. Je to aj možnosť, ako zabraniť svoj vôli a zneužívaniu trestného, e, trestného konania. Veľmi stručne a všeobecne môžem povedať, že je tu určitá línia, ktorú pozmenujúce návrhy sledujú. Sledujú ju aj tieňoví spravodajci v svojich návrhov. Ďakujem im za ich angažovanosť. Máme tam štyri hlavné myšlienky a to je väčšia právna ochrana, to je v duchu návrhu smernice, tam ide o posilnenie, potom pozícia Európskeho parlamentu, posilniť prístup komisie, potom smernica alebo ambiciozná smernica a Smernica, ako mnoho ďalších textov, by mala harmonizovať ustanovenia členských štátov smerom nahor a nie nadol. Zaznelo mnoho pozmenujúcich návrhov, ktoré doplňujú a obohacujú text. Nebudem o nich hovoriť vyčerpávajúcim spôsobom, ale pokúsim sa niekoľkými slovami zmieniť sedem alebo osem vecí. Nebudem tu uh, líčiť obsah všetkých týchto pozmenujúcich návrhov. Veľký počet kolegov v pozmenujúcich návrhov rozširuje takto pôsobnosť smernice a niektoré pozmenujúce návrhy a hovoria, že aj právnická osoba by tam mala byť zahrnutá, pretože aj tie môžu byť predmetom sankcií v európskom práve a preto by to malo byť paralelné. Potom sú tu administratívne postupy, ktoré môžu mať trestoprávne dôsledky. A v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora pri výklade trestného práva. Asi sa tým rozširuje pôsobnosť. Potom sú tu ďalšie rozpozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú okamžiku vstupu platnosti a ukončenia platnosti smernice. Potom sú tu tie pozmenujúce návrhy, ktoré chcú zmeniť získanie dôkazov vynúteným spôsobom. A je, musí byť jasné, že je to zakázané vynúcovať si dôkazy. Pre nás je to vo výbore Libe jasné, ale neškodí, ak to tam napíšeme čierne na bielom. Mnoho pozmenujúcich návrhov sa týka obsahu článku 4 ktorý je kľúčovým článkom, pokiaľ ide o presumciu neviny. Ide o zákaz, respektíve právo Tu sa pripomína, že nemožno považovať niekoho za vinného skôr, než došlo k oficiálnemu potvrdeniu viny pred súdom. A taktiež sa tu hovorí aj o citlivej oblasti, a to je prezumcia neviny porušená médiami. Tu je naozaj potrebné nájsť rovnováhu medzi slobodou tlače a ochranou občanov. Veľmi sa teším, že tieto návrhy boli predložené. Musíme to dobre vymedziť. Štvrtá vec je, že mnoho pozmenujúcich návrhov tiež posilňuje myšlienku začlenenia do právneho e, do textu e, zásadu obratenia dôkazného bremena. Je to nebezpečná vec, a tento zákaz je potvrdený mnohými, z mnohých strán. Potom určité doplnenie článku 6 a 7. Je to právo na zachovávanie mlčanlivosti. Je to veľmi inovatívna vec v návrhu smernice. Je to právo právo na ochranu pred e, samoobvinením alebo pred spôsobením si takéto újmy. A keď toto všetko skombinujeme, tak sa nám podarí článok 6 a 7 veľmi dobre naformulovať. Potom je tu ďalšia vec, ktorá ma veľmi ťaží. Je to vec, ktorá je jadrom tohto textu. Je to problém dôkazov, e, e, ktoré boli získané na základe práva neobvi- nespôsobiť si obvinenie a je to aj e, otázka práva na mlčanie, čo je neodsudziteľné právo. Tieňoví spravodajci sa tu na tomto e, shodnú, shodnú, to je veľmi dôležité. Sú to pozmenujúce návrhy, ktoré zavádzajú veľmi zaujímavé prvky, inovácie v smernici a to je prezentácia podozrivého e, pri e, konaní, súdnom konaní. Sú to zaujímavé veci, ktoré zaujímajú krok vpred pri e, nastavení súdneho konania a ja dúfam, že sa nám to počas našich rokovaní ešte podarí posilniť Samozrejme, nie všetko je priateľné. Niektoré pozmenujúce návrhy oslabujú záruky pre podozrivého, takže to bude zrejme zložitejšia diskusia, ale som pripravená so všetkými rokovať tak, aby sme dosiahli čo najväčšiu možnú zhodu. Pokúsim sa navrhnúť prvú várku kompromisov už na budúci týždeň. Je tu veľa pozmenujúcich návrhov a bude mi to chvíľu trvať, než to všetko zosúladím. Možno to bude náročné, ale takáto je tá hra. A ja dúfam, že sa nám podarí nájsť spoločné formulácie, spoločnú líniu ešte pred trialogom. Ide o veľmi dôležitý návrh. A je o to dôležitejší, že zatiaľ v akte o Európskej únii a rokovala som s mnohými ľuďmi, tak sa zdá, že teraz dochádza k určitému oslabeniu zásady prezumcie neviny. A tento návrh smernice je preto veľmi dobre načasovaný, prichádza naozaj včas a ja dúfam, že tá správa bude krátka, kratšia než moje vystúpenie a e, dúfam, že pripravíme silný návrh, ktorý podporí zámery nášho parlamentu. Dúfam, tých 10 minút, čo som hovorila, ešte v norme nie. Ani 10 minút to sa zdá nebolo. Ďakujem pekne, pokiaľ tieto otázky, ktoré sa týkajú prezumcie neviny a samotného konania, samozrejme, to sú zásadné veci, takže máme dostatok času na diskusiu. Ďakujem pekne, Natálii. Sú tu prítomní všetci tieňoví spravodajcovia, takže budem môcť viesť kvalitnú diskusiu. Najprv za EPP pani Aukentoru nahrádza pani Bosker za EPP. Ďakujem pekne za slovo. Yes. No, nech sa páči, takže pani Bočkor, máte slovo. Ďakujem pekne v mene Kinga Gál, ktorá je tenevá spravodajkynia za EPP. By som chcela predniesť nasledovné, respektíve prečítam. Najprv sa chce ospravedlniť za to, že sa musí zúčastniť zasadnutia predsedníctva a nemôže byť prítomná. Takže, ako som hovorila, prečítam jej text. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu doteraz. Hlavným cieľom spoločného úsilia je, ako zabezpečiť spravodlivé konanie, a to všade v Európskej únii, a ako zabezpečiť plné rešpektovanie práv na obhajobu tak ako je to vlastne zakotvené v zmluvách EÚ, Európskej charte o základných právach, ako aj v Európskom dohovore o ľudských právach. Preto vítame všetky zmeny, ktoré sa vykonali v porovnaní s tým pôvodným návrhom, ktoré zameruje na to, ako dosiahnuť tieto širšie ciele, ktoré sa týkajú ochrany podozrivých osôb a obvinených v EÚ. Avšak zároveň by sme sa mali zamerať na práva obvinených, tam nesmie ísť až tak ďalej, ďaleko, tam tiež to nesmie hroziť práva, ktoré súvisia so samotným konaním. Tu ide o to, ako zabezpečiť rovnováhu, ako zabezpečiť vlastne dobré vykonávanie tých princípov prezumcie neviny, avšak to nesmie brániť eh, trestnému konaniu. Plne podporuje minimálne štandardy, ktoré majú podporiť dôveru medzi jednotlivými právnymi systémami, systémami jednotlivých členských štátov a sú prepoje, majú to byť prepojené s účinnosťou právnych konaní. Pokiaľ je dobré príklady rovnováhy, ktorú chceme dosiahnuť, to je vlastne uplatňovanie ľudských práv na odobretie výpovede na jednej strane a na druhej strane ako zohľadniť um, ochotu spolupracovať obvinené alebo pozrievej osoby, keď sa vlastne rozhoduje o samotnom e, samotnom treste. Takže je našou zodpovednosťou nás túto správnu rovnováhu, pokiaľ je právami obvinených a podozrivých, bez toho, aby sme spôsobili nejaký aby sme nejakým spôsobom ovplyvňovali samotné konanie. Takže je tu o to, ako chrániť e, nevinu našich občanov, kým sa neopreukáže opak. Je dôležité zabezpečiť efektívnosť našich právnych systémov v Európe. Takže toto musíme zohľadniť a samozrejme je tu viacero vecí, kde sa musíme e, približovať v rámci našich názorov so spravodajcom. Takže je tu napríklad o to, ako riešiť tieto veci o vzťahu Európskom dohovoru o ľudských právach, e, Európsku chartu o ľudských právach, medzinárodný dohovor o občianských právach a potom univerzálne e, deklarácie o ľudských právach. Tu ide o kontext, ktorý sa týka dôkazného bremena, to je veľmi zásadné, to má garantovať právo na spravodlivé konanie, a ak sú nejaké pochybnosti, musí tu byť, e, sa to točiť prospech obvineného pozdravia osoby. To sa týka, pokiaľ ide o ochrany obvinenej alebo zrej osoby, pokiaľ ide o um, posúvanie informácií médiám. Táto téma je veľmi dôležitá. Tieňová spravodajkynia víta návrhy, ktoré predložila spravodajkynia, e, oceňuje hľadanie kompromisných návrhov a tieňová spravodajkynia je otvorená, pokiaľ ide o kompromisné riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za to, že ste zastúpili pani Gál. Ceníme si to. A teraz SAD, pani Birgit Cipel, nech sa páči. Ja, vielen dank. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Myslím si, že všetci sa, všetci sa zhodneme na tom, že pokiaľ návrh komisie neobsahuje veľa konkrétneho a v praxi potom to právo prezumcie neviny, ako aj právo na prítomnosť na konaní pred súdom praxi sa má posilniť. Ja som vďačná za to, že spravodajkyňa no aj tieto nedostatky sa snažila vyriešiť svoje správe, má tam e, návrhy, pozmievacie návrhy a myslím si, že práve v týchto kľúčových oblastiach je dôležité skutočne s tým súhlasiť, že pokiaľ ide o to, že ak sú nejaké pochybnosti, musí sa to otočiť prospech obvineného prozrivého, nejaké nútenie musí byť vylúčené a všetky dôkazy, ktoré sa získali v rámci, ktoré sa porušili nejaké pravidlá, nesmú byť považované za prípustné. Preto moje pozmeňovacie návrhy v istej miere považujem ako doplnenie v porovnaní s tou výbornou prácou, ktorú dala spravodajkynia. Zároveň, pokiaľ ide o upresnenie a rozšírenie časového rámca, myslím si, že to bolo prospešné, pokiaľ ide o ukončenie konania. Totiž to, to musí znamenať, že sa objasní definitívnym spôsobom otázka viny a dovtedy to právo, o ktorom hovoríme, teraz na tomto mieste musí byť garantované. Častokrát avšak zažívame, že pokiaľ ide o právo na prezumciu neviny, aspoň minimálne súdov, tým, že sa ďalej posúvajú neformálnym spôsobom informácie médiám a potom to, ako oni to rozpracovajú v médiách, tak vidíme, že tieto práva nie sú garantované. Preto v rámci ďalšieho postupu sa musíme zapodievať definíciami ako verejnými vyhláseniami e, verejných orgánov, to musíme presne dopracovať a musíme zapodievať to otázkou, akým spôsobom bude zastupovaný alebo teraz sa dostaví obvinená osoba na súd, napríklad s putami na rukách a nesme byť táto osoba hodnotená ako vinná. Členské štáty musia vykonať všetko, aby zabránili tomu, aby sa informácie dostávali na von a to samozrejme mimo súdov musí ďalej plátiť prezumcia neviny, lebo vidíme, častokrát sa skutočne pošlapáva toto právo. Ďalej, pokiaľ je obvineného, nesmú vzniknúť žiadne znevýhodnenia, keďže na krátku dobu, ale bez vlastného zavinenia sa nemôže zúčastniť konania. Aj na túto vec potrebujem mať určité postupy a keďže v minulosti som bola spravodajkňa pre tieto témy, to považujem za dôležité. Myslím si, že je veľmi dôležité zabezpečiť aj poučenie o existujúcich právach, lebo iba ten, kto pozná svoje práva, môže v konečnom dôsledku v prípade pochybnosti trvať na tom, aby sa tie práve dodržiavali. Myslím si, že Spolu s ostatnými tieňovými spravodajcami ešte nájdeme dobré kompromisy a riešenia, aby sme v porovnaní s tým návrhom komisie skutočne posilnili práva obvinených a podozrivých. Ďakujem. Thank you, Mr. De Jong. Ďakujem. Teraz za GUE pán Dion. Uh, ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj spravodajkyni. My ako skupina sme už pri rokovaní o tomto návrhu povedali, že správa pani e, spravodajkyne je pre nás už vynikajúcim východiskom a preto sme mali málo pozmenujúcich návrhov. a to, že ich bolo tak málo, neznamená, že by sme mali menší záujem alebo že by sme to dobre nepreštudovali. Znamená to len, že súhlasíme s tým, čo pani spravodajkyňa Grispek uviedla. Tak keď budeme mať pripravené kompromisné návrhy, tak ja sa budem snažiť k ním pristupovať tak, že hľadáme zlepšenie toho, čo už máme a že pôjdeme viac smerom doplnenia, posilnenia ale mal by som veľké problémy s takými kompromisnými návrhmi, kde by došlo k zmene úrovne toho, e, terajšej správy smerom nadol alebo k zmene prístupu spravodajkyne. Takže toľko z mojej strany. Mám tu ešte jednu vec, ktorá sa týka naozaj obsahu a podľa mňa je to dôležité doplnenie a to sa týka práva zmierňujúcich okol, na polahčujúce okolnosti a tam by mohol podľa nás obvinení aktívne spolupracovať pri vyšetrovaní. Zatiaľ to ešte v sprave pani e, Chrisberg nie je, ale je to vec, ktorá by mohla byť zapracovaná tu práve, keď hovoríme o možnosti nezávislosti sudcov. Ďakujem veľmi pekne. Um, a teraz za zelených pán Jan Albrecht, nech sa páči. Yeah, and... Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcel srdečne poďakovať správodajkyni pani Grisbeck za skutočne výbornú správu. Myslím si, že skutočne tu asi dosiahneme koncenzus na úrovni Európskeho parlamentu. Samozrejme, je tu ďalšia výzva, ktorá sa týka toho, ako presvedčiť členské štáty, aby dosiahli tie štandardy, ktoré chceme dosiahnuť, ktoré my považujeme za isté minimum, pokiaľ ide o základné práva, ktoré sa majú zdôrazniť. Takže dovolte, aby som ešte zdôraznil ako doplnenie k tomu, o čom hovorila už pani Sipel, že pokiaľ ide o e, to otočenie dôkazného bremena, to sa musí podľa ak to bude len možné e, vylúčiť a právo na nevýpoved, nevypovedanie musí, nesmie byť ohrozované, to je vlastne tá, e, tá, tá centrálna požiadavka, musí to byť jasné pravidlá, pokiaľ ide o prípustnosť dôkazového materiálu, ako vlastne už bolo skonštatované. Pre všetkým ide o dôkazné materiály, ktoré sa získali e, istými mm, pochybnými postupmi. Toto musí byť nepripustné. To znamená, že tu sa zamerať na to, čo vlastne už spomenula spravodajkyňa. Myslím si, že je dôležité s touto cestou a uvidíme, do akej miery sa podarí dosiahnuť dobrý výsledok, pre všetkým vo vzťahu k rade. Samozrejme, tu budeme pracovať iste na kompromisných návrhoch a som optimistický, pokiaľ túto vec ďakujem. Ďakujem pekne, Jan, za EFDD. Pani Ferrara, nech sa páči. Ehm, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A ja by som chcela pogratulovať spravodajkyni. Podľa môjho názoru pani Grisbeck odvedla skutočne výbornú správu. Je to správa, s ktorou skutočne absolútne súhlasíme. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, tiež idú nami požadovaným smerom. Takže tu ide o to smerovanie, ako tom hovorila eh, v rámci svojho vystúpenia pani Grisbeck. Akurát by som sa chcela spýtať na pár vecí, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy. A tu ide o otočenie dôkazného bremena. A tu ide o to, že sa hovorí o tom, že táto otočenie dôkazného bremena by sa malo zakázať. A ja by som tejto súvislosti chcela ešte spomenúť, že pokiaľ ide o zahrnutie dôkazového materiálu, materiálu je dôležité dodržiavať jasné pravidlá, musí tu zabezpečiť určitú rovnováhu možnosti a pravidel tak pre žalovanú stranu, ako aj žalujúcu. To znamená, že musí tu byť právo na obhajobu, musí to byť možnosť predložiť dôkazy, ktoré práve môžu uľahčiť situáciu pre eh, obžalovaného. No a ja sa chcem zamerať na Eh, obvinenú osobu. Mm, hovorí sa o tom, že nesmieme dopredu odsudzovať nikoho. Tu ide o ten princíp, ktorý sa týka rozšírenia tohoto princípu aj na, aj na médiá, tlač. Tu nejde len o súdne orgány, tu nejde len o nejaké verejné rozhodnutia, tu ide aj o tie tlačové vyhlásenia eh, mm, teraz médií. Ak sa hovorí o nejakom obvinenom alebo podozrivom, tak je dôležité ho označovať primeraným spôsobom a nie tak, ako keby už bol e, prijatý rozsudok. To znamená, že pokiaľ ide o právo na nevypovedanie, zhodneme sa iste na tom, že to nesmie slúžiť ako dôkaz na potvrdenie bodov obžaloby alebo potvrdenia viny podozrivej osoby. No a nesmie tu existovať žiaden nátlak, tu nesmie byť žiadne výnimky a bez toho, e, že by tu existoval nejaký nátlak, samozrejme to je nepripustná metóda, teraz nejaký nátlak, e, mučenie alebo tak ďalej, to, to je absolútne akceptovateľné. A pokiaľ ide o pravidla týkajúce sa toho, keď podozrivá osoba nespolupracuje, no neviem, ako to s tým právom na e, nespolupracovanie. Myslím si, je to trošku riskantné, môžu tam byť rozličné výklady. Napríklad by mohlo ísť o situáciu, že by sa mohli ohroziť aj napríklad dôkazy, Takže mohlo by sa to vykladať rozličným spôsobom, mohli by tu nastať určité problémy v rámci justičného systému a ohrozovalo by to tú možnosť e, zistiť, aká je vlastne pravda. Pokiaľ ide o článok 8, myslím si, že je dôležité objasniť túto situáciu lepšie z hľadiska obvineného, pre všetkým pokiaľ je o tú skutočnosť, že prebieha trestnoprávne konanie a Samozrejme dôležité, aby tam boli korektné náležitosti, ako napríklad doručenie, poskytovanie informácií. To samozrejme súvisí s pravidlami na úrovni jednotlivých, jednotlivých členských štátov. To znamená, že musí to istovať možnosť, aby osoba bola informovaná o tom, že beží nejaké konanie, aby sa mohla zúčastniť. Zároveň tu musí existovať aj možnosť, aby sa vymenoval obhajca Takže myslím si, že to sú všetko veľmi zásadné podmienky. No a napokon ide aj o to, aby sa zaviedla možnosť, aby sa opätovne mohol obnoviť proces, ak jednoducho sa zistia nejaké nové dôkazy, a ktoré mohli spochybniť už prijatý rozsudok. Takže toto sú všetko zásadné body. Ak teda nastane situácia, že sa e, skonštatujú nejaké nové dôkazy, genový dôkazový materiál, tak to konanie by sa opätovne otvorilo. Musí existovať možnosť, aby odsúdená osoba, aj keď bola právoplatne odsúdená, aby mala možnosť ešte raz e, zahájiť konanie. Ak nastali nejaké justičné omily, pochybenia, tak to musí byť možnosť na primerané poskytnutie povinného odškodnenia. Samozrejme vieme, že táto situácia je veľmi zložitá a pokiaľ ide o nejaké e, ekonomické odškodnenie, nemôže to vynahradiť určité morálne škody a ohrozenie dobrého mena. Samozrejme, dobré meno je iste už navždy poškodené. No a potom ešte jedna vec, pokiaľ ide o samotnú smernicu a jej uplatňovanie. Myslím si, že je dôležité objasniť veci, ktoré sa týka uplatňovania smernice, ako je to vlastne z hľadiska špecifikácie záverečného konania a prijatie e, konečného rozsudku. Myslím si, že tu je dôležité zabezpečiť vyššiu mieru jasnosti, lebo tam e, vlastne už ide o to, že, sa, že konanie absolvovalo všetky tri e, inštancie a v rámci toho sa zistilo, že teda je možné prijať rozsudok No a potom, pokiaľ ide ešte o tie pravidlá, zahrnutie nových dôkazov, tu by som chcela napríklad poukázať na vzorky DNA alebo nejaké iné biologické e, vzorky. Tento dôkazový materiál by sa mohol využiť iba vtedy, ak je to skutočne nevyhnutné. Vyžadovalo by si to výslovný súhlas príslušného orgánu, ako aj prokuratúry. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Lora. Áno, e, je zaujímavé, keď sa právnici vyjadrujú k procedurálnym otázkam. Ja nehovorím, že to je niečo negatívne, ja tu nehovorím nič na adresu aj Katrin, ale je to zaujímavé. Dobre, kolegyne, kolegovia, ja by som vás poprosil, aby ste sa snažili dodržať stanovený rečnícky čas, teda dve minúty. Teraz pani Daty, nech sa páči monsieur le président. Tout d'abord, je voudrais... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem zablahožať Natali Grisbeck jej práci, najmä pokiaľ ide o tie relevantné návrhy k obsahu správy. Viem, že Natali veľmi mm, dobre mm, spolupracovala so spravodajcom, spravodajkyňou EPP, Kingou Gál. E, jej závery tu boli prednesené. Rovnako spolupracovala s tými spravodajcami na tomto texte, takže je tam e, zohľadnené všetko, aby sme sa dopracovali k dobrej rovnováhe v texte a k dobrému kompromisu. Mm, ja mám záujem o túto správu v rámci toho legislatívneho balíka, kde sa hovorí o právnej pomoci. Ja som tíňovou spravodajkyňou za EPP a tento legislatívny balík je vlastne v interakcii so všetkými tými textami a musí zachovať, si zachovať koherentnosť. Aby bolo možné využiť právnu pomoc, je absolútne nevyhnutné e, posunieť vlastne prezumciu neviny, čo považujem za základné právo, e, ak osoba je e, vlastne mm, obvinená predtým, respektíve predtým, než bude súdená alebo odsudená. No a konkrétne sa tu ukazuje, ako Európa chráni a hájí základné práva európskych občanov. Ešte je tu ďalšia téma do diskusie medzi tými návrhmi a síce ide o pole pôsobnosti, dočasné pole pôsobnosti, rozsah pôsobnosti, mm, či je mm, a kedy možné využiť túto právnu pomoc vo všetkých fázach konania až do e, definitívneho rozhodnutia, ako to spomínala kolegyňa Lara ak tá osoba e, splňa samozrejme všetky podmienky na to, aby dostávala tú právnu pomoc. Ak by sme to neurobili, tak je tu riziko, že sa dostaneme k nejakej harmonizácii na takej e, nižšej úrovni všetkých tých národných ustanovení. No a je potrebné špecificky uviesť e, potrebnú ochranu e, maloletých osôb, aby sme to mali v rámci trestného konania takéto ustanovenia, ktoré sa budú vzťahovať práve na maloleté osoby. Takže podporujem tie pozmievacie návrhy kolegov, eh, ako tieňová spravodajkynia pre právnu pomoc. A tu by mali byť teda konkrétne uvedené ustanovenia eh, vzťahujúce sa na maloleté osoby. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane s pani Jeniči, ktorá sa zaoberá otázkami detí. V tejto súvislosti nech sa páči. Grazie, grazie, e, no... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajkyni Griesbeck za to, že odviedla skutočne výbornú prácu, pokiaľ návrh tejto smernice. Myslím si, že pokiaľ ide o počet pozmiacich návrhov a vlastne tá ich cennosť, to všetko poukazuje na to, aká dôležitá je táto smernica ktorú sa teraz zapodievame. Hovorí sa o tom, že je to vlastne súčasťou tej celej cestovnej mapy a zahrňa to aj práva maloletých a ja som veľmi rada, že ja môžem byť spravodajkyňou pre tieto otázky. Myslím si, že aj tu sa podarilo dosiahnuť istý pokrok. Včera začal trialo konec koncov, to znamená, že snažíme sa čo najskôr presadiť túto smernicu a práve na základe nevyhnutnosti riešenia týchto tém. Ja sa v každom prípade chcem poďakovať všetkým, ktorí pracujú na tejto téme. Kontaktovali ste aj mňa. Ide tu aj o procesné záruky maloletých a to všetko sa zapracuje do tejto smernice. Pokiaľ ide o túto tému, myslím si, že celkovo naša spravodajkňa Grisbeck odviedla veľkú prácu, ako aj ostatní spravodajcovia Mm, aj vlastne včera sme mali rokovanie na tú tému, bola tam dobrá spolupráca. Pokiaľ ide o otázky maloletých, je tu vôľa posilniť túto oblasť v porovnaní s pôvodným návrhom. Ide o to, ako zabezpečiť procesné záruky. To odzrkadľujú aj pozmiacie návrhy, ktoré predložila naša politická skupina a ja som prišla s konkrétnymi návrhmi. Nechcem hovoriť veľmi dlho, pán predseda ale zameriam sa pre všetkým na dva články. Ide o články 6 a 7. Pokiaľ je článok 6, myslím si, že to je absolútne nevyhnutné, aby sme tu jasným spôsobom skonštatovali, že eh, je tu právo na to, aby osoba si svoj výpovedou nepriťažila. Potom pokiaľ ide o právo dopretia výpovede, tu ide o to, že s tým nesmú byť prepojené žiadne reštriktívne opatrenia ešte predtým, ako sa príjme konečný rozsudok. Takéto reštriktívne opatrenia sa žiaľ môžu uplatniť e, neobmedzeným spôsobom ako určitý represívny nástroj voči podozrivej alebo vinenej osobe. No a pokiaľ ide pozmeňce návrhy, preto sa predložil tieto súvislosti, skutočne to vítam. Pokiaľ ide o právo na nevypovedanie, myslím si, že tento princíp sa musí posilniť, toto právo sa musí týkať aj osôb, ktoré ešte neboli obvinené alebo obžalované a len mali by sa mali by vypovedať, mali by sa e, vyjadriť. No a na záver, dovolte ešte, aby som povedala, stále ešte hovorím o článku 6. Myslím si, že je dôležité niektoré veci tu upresniť a síce ide o to, že vlastne aké podmienky môžu vôbec umožniť, aby sa e, uplatnil dôkazový materiál, ktorý bol získaný nejakým spôsobom e, v rámci uplatnenia nátlakových metód. Takže to sú veci, ktoré musíme upresniť. Je to veľké úsilie, predložili, sme pozmeňovacie návrhy a chceme dosiahnuť taký text, ktorý bude platný a ktorý, pevne verím, sa čo najskôr presadí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Katrin. Kolegyne, kolegovia, končím vlastne e, rozpravu. Potom ako dám slovo e, dvom rečníkom, Juan Fernando López Aguilar. Ďakujem pekne, pán predseda, iba stručne. Ja by som sa chcel poďakovať za tú, za tú podporu, ktorú vyjadrili členovia. E, pokiaľ ide o spravodajkyňu Grisbeck, ona sa zamerala skutočne dôležité aspekty v rámci tejto témy a ide o to, ako vlastne rieši túto oblasť, e, trestnoprávnu oblasť. E, hovorí sa tu o cestovnej mape, pokiaľ procedurálne práva, to je skutočne, skutočne zásadné. A ja by som chcel zdôrazniť, že je to určitá šanca riešiť najcitlivejšie otázky. Už sa to spomenulo. No a ide o to, že keď sa prijímajú rozsudky v neprítomnosti, akékoľvek inej súvislosti právo na nevypovedanie, nespolupracovať, právo na prezumciu neviny a potom aj pokiaľ ide o vylúčenie určitých dôkazov, dôkazov, ktoré sa získali v protiklade s ústavnými princípmi, porušenie základných ľudských práv, to všetky, všetky tieto témy, tam, to je myslím si úplne jasné, budeme sa riadiť stanovenou líniou a iste to každý nás podporí. Ale pokiaľ ide o prijatie rozsudkov v neprítomnosti, ide o to, že tu sú skutočne značné rozdiely, pokiaľ ide o vnútroštátne právne poriadky v jednotlivých členských štátoch. Niektoré členské štáty v rámci e, trestnoprávnej oblasti tam majú takúto možnosť prijatia rozsudku v neprítomnosti, ak podozrivá obvinená osoba nespolupracovala, e, e, snažila sa zabrániť, vyhnúť sa všetkými prostriedkami tak povedať, z tej povinnej spolupráce v rámci súdneho systému snažila sa vyhnúť tomuto súdnemu systému. No a sa uplatnilo to odôvodnenie, že táto osoba sa snaží vôbec vyhnúť tomu obvineniu. Toto nie je drobná vec. Sú tam určité rozpory na úrovni členských štátov to súvisia s rozsudkami Európskeho súdneho dvora a konec koncov tým zaoberal Európsky súd pre ľudské práva. To znamená, že toto je skutočne výborná príležitosť na to, aby sme sa zamerali na túto oblasť, osvetlili túto oblasť, ktorá sa týka spolupráce členských štátov, pokiaľ ide o naplnenie cieľov, ktoré vlastne sa týkajú trestoprávnej oblasti na úrovni EÚ a ide o to, ako podporiť spoluprácu, naplniť obsahom, zrealizovať princíp vzájomnej dôvery a vzájomného uznávania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré prijali súdy v Európskej únii. Myslím si, že toto je skutočne zásadná vec. Musíme sa nad tým zamýšľať a pevne verím, že keď sa ukončí táto práca Pevne verím, že to bude prospešné, aby sme prekonali tie rozdiely, ktoré stále existujú medzi jednotlivými členskými štátmi a ich právnym systémom. Ďakujem. Uh, Ďakujem. A posledný rečník je pani Holmajer. V prvom rade srdečná vďaka. Ďakujem aj spravodajkyni. A nasledujúce prvky považujem tiež za podstatné ak e, sme Európska únia dodržiavania základných práv a ľudských práv, ak chceme byť takouto úniou, tak v tejto súvislosti zohráva princíp prezumcie neviny až do rozhodnutia súdu alebo sudcu dôležitú a podstatnú úlohu. Problematický vývoj, ktorý zaznamenávame v jednotlivých členských štátoch, že už z prokuratúry alebo cez nejakú spoluprácu s vyšetrovacími orgánmi alebo z inej strany nejakých e, oblastí advokátov, že sa už predčasne vlastne dávajú médiám nejaké informácie, čím sa ovplyvňuje výsledok procesu a už sa vytvára nejaký obraz v spoločnosti. Uh, to považujem za veľmi problematické a v posledných rokoch e, sa tento jav dramaticky rozšíril. Z dlhoročných skúseností môžem povedať, že je dôležité z tohto dôvodu viesť procesy na základe dôkazov a nie na základe nejakých domnienok, ktoré boli niekde stanovené. Považujem za dôležité, aby sme v tejto smernici vytvorili odkaz na to, že to isté platie pri prezumcie neviny v prípade maloletých osôb a nevzťahuje sa to iba na svet dospelých. Neviem, či je potrebné mať takýto odkaz a či je to dôležité, ale malo by to byť základnou eh, základným predpokladom, že to platí pre všetky vekové kategórie táto prezumpcia neviny. Chcem sa poďakovať Natali Griesbeck. Myslím si, že táto smernica vytvorila tvorí základ, mala by vytvoriť základ na to, aby sa možno napravil jeden či iný, či druhý spôsob, ktorý spôsobuje možno nejaké komplikované situácie v konania v členských štátoch. Ďakujem, Monika. Natali, e, ten text e, bol veľmi vychválený zo všetkých strán. Možno komisia to môže za 30 e, sekúnd tiež zopakovať. Chcete to povedať? Áno, pokúsim sa za 30 sekúnd. Aj komisia víta správu pani Griesbeck, podporu nášho návrhu a zámer ísť v niektorých aspektoch ešte ďalej. Tento návrh smernice je veľmi dôležitý, keďže prezumcia neviny je centrálnym pilierom práv a musíme zachovať a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany. Tiež vítame záujem tieňových spravodajcov a ďalších poslancov tohto výboru, čím sa získalo množstvo pozmeňovacích návrhov, sú tam určité úpravy v tej správy. O niektorých pozniacich návrhoch treba ďalej rokovať a v tomto kontexte sa tešíme na trialóg, ktorý dúfame, že čoskoro začne a komisia bude konštruktívne a aktívne spolupracovať, aby dosiahla najlepší možný výsledok. 36. Možno som to trošku preťala. No a komisia teraz bude o mne hovoriť, že som veľmi prísny, keď počítam sekundy. Ďakujem pekne. Natali hlasovanie 31. marca. Ešte nejaké posledné slova? Ešte niečo by ste chceli povedať? Ďakujem, pán predseda. Áno, veľmi stručne chcem poďakovať všetkým kolegom, všetkým tieňovým spravodajcom, chcem poďakovať komisii za jej slova. Um, urobila som si množstvo poznámok k tým veciam, ktoré tu boli zaznamenané ako konsensuálne, aby sa mohla pripraviť kompromisy. Uh, Mm, Jana tu napríklad viac, viackrát pripomenul Rašida Dati, moja francúzska kolegyňa, všetci tie spravodajcovia to pripomenuli, že aby to bolo solidné, aby to bolo dobre vyvážené e, pre ten dialog, e, trialog. E, takže všetko som tu zohľadnila. Ak by som to všetko zosumarizovala, tak by to trvalo prišlo. Urobila som si poznámky, budeme pracovať na tých kompromisoch. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba, že by ste mi chceli dať niekoľko minút, ja neviem always give Parce que soit, je ne peux pas répondre qu'à certains. Mm, ja by som vám dal. A tuto zastupca sekretariatu je Francúz, ale on mi ako hovorí, že nie. Please go ahead while... Bon. Dobre, nech sa páči. Tak veľmi stručne. Otázky týkajúce sa slov Kingy Gall a pani Bočkor to tu teda predniesla. Samozrejme, naša všeobecná línia je v, taká, ako tu spomenula Monika, aby sme našli rovnováhu medzi rešpektovaním princípu a ochranou práv a potom samozrejme e, sú tu odvolávky na chartu, na konferenciu, všetko to. Takže samozrejme sme v tejto e, línii veľmi dobre som si zaznamenala, čo povedala Birgit Cipel. Ona dobre pozná všetku túto problematiku trestného práva a najmä e, je pred nami ešte dôležitá práca. spomínala sa tu tá veľmi e, citlivá stránka, že niekedy unikajú informácie do médií alebo nie je jednoduché teda toto všetko, e, sú tu mnoho konkrétnych prvkov, ktoré k tomu treba dodať. A čo sa týka slov Denisa de Jonga, zaznamenala som si všetky tieto veci a my, som rada, že text v zásade zodpoveda hodnotám, ktoré on zastáva a pokiaľ ide o nezávislosť sudcu, v tejto správe zohľadňujeme postoj, pokiaľ ide o nejaké takéto e, nejaké spolupráce s podrazrivých, takže to, čo ho, toto zohľadíme, to, čo hovoril Jan Albrecht, samozrejme tá výzva bude do diskusie s členskými štátmi, aby sme sa s nimi podelili o to, čo tu hýbe našimi myslami a že e, veľmi som e, teda vlastne súlade s tým, čo tu zaznelo. No a takisto tu bol návrh, aby e, teda ten rozsudok bol vlastne považovaný za finálny vtedy, keď je vynesený, čiže to pripomenuje v kompromise, no a potom ešte tu tá myšlienka mm, spustiť nejaké nové konanie, ak by boli nové dôkazy. No, súhlasím, nájdeme to takisto v kompromisoch. Rašida Dáty, ktorá tiež veľmi zaujímavú prácu robí ako tieňová spravodajkyňa v rámci tej právnej pomoci. Veľmi si cením jej prístup, ktorý vyzdvihla. Všetci to zdieľame, ale musí sa nám podariť e, spropagovať tú zraniteľnosť, pokiaľ ide o maloletých a detí to je téma veľmi blízka môjmu srdcu. No, Katarína Siniči, e, iste tie dva veľké princípy, no, možnosť nevypovedať a ne, e, teda ne, neobviniť sa. Takže toto, táto garancia, táto ochrana musí byť aj pre osoby, ktoré ešte nie sú podozrivé, ako aj článok 6, ktorý nám umožní pracovať na tom, aby sme upresnili podmienky. Eh, no a to sú všetko dôležité veci. No a posledná vec, aj keby som ešte veľa toho mohla porozprávať, myslím, že je veľmi dôležité to, čo vyzvihol kolega López Aguilar, ktorý dobre pozná túto problematiku. Problém rozsudku v neprítomnosti veľmi dobre vysvetlil, že v niektorých prípadoch ten podozrivý využíva takúto stratégiu ochrany, aby, tak povediac, nejak obišiel to konanie. No a vieme, že to existuje a k týmto rozsudkom je tu možnosť teda je tu, je tu nemožnosť vidieť rozsudok ne, e, prítomnosti. Je tam judikatúra, ktorá zakazuje, aby tresty boli príliš vysoké, čiže osoba tam musí byť, alebo musí byť zastúpená. Čiže tento bod je veľmi citlivý a myslím si, že musíme na tom ďalej pracovať aby sme našli nejakú spoločnú líniu, aby sme mali väčšiu právnu istotu v tejto rovnováhe, o ktorú nám ide. Takže áno, máme veľa práce na kompromisoch a potom na otvorenie dialogu. Ďakujem, Claude. Much, Natalie. Ďakujem, Natalie. Kolegovia, myslím si, že diskusia o vízovom balíku a o procesných právach je veľmi podstatná. Chcem naozaj poďakovať všetkým kolegom za ich účasť nielen fyzickú príjemnosť, ale aj účasť na diskusii v štotok predpoludním. No a teraz prejdeme k bodu 9. Pardon, bod 9 preložíme na 1. Eh, apríl, aby sme zvládli dnešný celý program. Takže bod 8 sú, to je agentúra pre základné práva. Um, so colleagues, point eight. Takže bod 8, prezentácia výročného pracovného programu na rok 2015 a mm, vyhodnotenie aktivít z roku 2013. Máme tu Mortena Kieruma, predsedu predsedníctva a Maju Karinu Saxlin. Dnes e, máme potešenie, že tu môžeme privítať riaditeľa. Najprv si teda vypočujeme pani Maju Karinu Sanksen, ktorá odprezentuje e, program a potom aj Morten Kierum. Ak súhlasíte, najprv pani Saxlin a potom vy. Takže bez ďalších veľkých slov dostanete slovo ako prvá, potom Morten napokon. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyňa a poslanci. Ďakujem, že máme túto možnosť informovať vás o práci, e, ktorú robí Európska agentúra pre základné práva, na čo sa bude sústrediť v tomto roku. A chceme vám aj poďakovať za spoluprácu a podporu. A moje, môj mandát ako predsedkynie predsedníctva respektíve predstavenstva uh, uplynie a pán Morten Kierom tiež si nájde nejaké nové výzvy. Uh, on bude hovoriť o tom, čo sme dosiahli, čo sme e, návrh ako riešenia, pokiaľ ide o výzvy pre ľudské, základné ľudské práva, s ktorými sa potýkame v EÚ. Ale v prvom rade by som ja chcela povedať niečo o kľúčových projektoch agentúry. E, budem o nich diskutovať tak, ako sú v našom pracovnom programe vodené na rok 2015. Je to rozdelené do troch oblastí. Sloboda, rovnosť a spravodlivosť. Takže najprv sloboda. V oblasti migrácie jednou z našich lajkových publikácií tohto roku bude správa o mm, zneužívaní e, nútených prác v Európe. To sa týka viacerých otázok základných práv, sociálnych práv, práv obetí a slobody pohybu. Zistenia z viac než 600 interviu, ktoré sme e, zrealizovali, e, odhalili moderné otroctvo v mnohých oblastí hospodárstva, najmä v sektoroch, ako je polnohospodárstvo, E, domáca práca, domáca práca, upratovanie a tak ďalej. E, správa, ktorá bude zverejnená v júni, mm, osvetľuje niekoľko smerníc, ktoré by bolo potrebné revidovať alebo transponovať, napríklad smernica o obetiach. My by sme chceli e, vašu podporu Eh, aby sme maximálne zviditeľnili tie obavy, ktoré sú uvedené v tejto správe. Ďalší dôležitý projekt skúma základné práva a dopady na zber, uchovávanie a využívanie údajov na eh, imigračné účely, azylové a kontroly hraníc. Čiže tu sa dostávame k témam migrácie ochrany údajov, projekt je ešte vo svojich raných fázach a eh, osvetľuje úlohu biometrických údajov eh, v Schengenskom informačnom systéme EÚ, vo vízovom informačnom systéme a v Eurodaku. Výsledky projektu budú mimoriadne relevantné pre EU, LISA a Frontex a mohli by tiež vlastne sa včleniť do prebiehajúcich e, rokovaní o balíku o inteligentných hraniciach. Veľmi úzko súvisiaca téma je projekt národných e, spravodských služieb a e, monitorovania v EÚ, teda to sú základné práva, zabezpeky a nápravné mm, a opravné prostriedky toto sme robili na požiadanie výboru LIBE. E, minulý rok v marci bolo prijaté uznesenie o programe e, e, monitorovania z NSA. No a mm, my máme národné agentúry, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie základných práv a za demokratický dohľad nad spravodajskými orgánmi a majú takisto umožňovať nápravu v prípade porušenia základných práv. Teraz prejdem e, k ďalšej tematickej oblasti v našom pracovnom programe a to je rovnosť. E, tam patrí rasizmus, xenofóbia a, a, a súvisiaca netolerantnosť, ako aj otázky diskriminácie, rómskej integrácie a práv dieťaťa. My, máme, my sme vytvorili viacročný uh, program Rómov v roku 2012, po tom, čo Európska komisia žiadala od agentúry, aby zvýšila svoje výskumné aktivity týkajúce sa Rómov. V tomto programu me sme nedávno rozbehli e, projekt e, lokálnej angažovanosti pre inkluziu Rómov, čo má pomôcť rómskym komunitám, aby zvýšili svoju účasť pri navrhovaní, implementovaní a monitorovaní integračných politik na lokálnej úrovni. E, budeme výsledky pilotnej fázy tohto projektu komunikovať v nadchádzajúcich týždňoch. V roku 2013 bude naša agentúra publikovať aktualizáciu pr- právnej analýzy situácie osôb LGBTI v EÚ. Tento rok agentúra má tiež zverejniť výsledky druhej fázy e, prieskumu LGBTI, Prvá fáza sa zamerala na 93 tisíc osôb LGBTI v celej EÚ a boli tam otázky týkajúce sa ich skúseností a zistilo sa, že napríklad šikana v škole až po homofóbne násilie je, sú javy veľmi rozšírené. V druhej fáze projektu sme interviovali verejné orgány, poskytovateľov služieb, aby sme identifikovali, či a ako na národnej úrovni e, praktiky alebo politiky prispievajú k tomu, že sa tvorí rovnosť príležitosti aj pre e, osoby LGBTI. Tento rok bude tiež zverejnená správa a ďalšie publikácie súvisiace s právom dieťaťa. Mnoho z toho by mohlo doniesť užitočné podklady aj pre vašu prácu, keď budete uh, vypracovať agendu práv dieťaťa v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 25. výročia dohovoru OSN o právach dieťaťa. Najväčšia z týchto správ sa bude venovať výsledkom výskumu, E, týkajúceho sa detí a spravodlivosti. Naša agentúra re, re, intervjuovala e, sudcov, právnikov a ďalších, teda ďalšie právne profesie a potom aj deti samotné, aby preskúmala skúsenosti e, napríklad z účasti na trestných a občianských konaniach. Prosím som tohto výskumu je možné posúdiť, či a ako Rada Európy, respektíve úsmenie Rady Európy pre e, spravodlivosť e, priaznú pre dieťa sú implementované v členských štátoch. Výsledky môžu členským štátom pomôcť e, pred tým, než uplenie rehota na transpozíciu príslušnej legislatívy v novembri tohto roku a takisto to pomôže pri rokovaniach o navrhovanej smernici o deťoch v trestnom konaní. Dámy a páni, než ukončím svoje dnešné vystúpenie, chcela by som ešte spomenúť otázku mm, zakladajúceho nariadenia e, našej agentúry. Sú tu viaceré aspekty, kde agentúra nemá momentálne plný mandát, napríklad to, čo sa týka policiu, respektíve spoluprácu policajnú a justičnú v trestných veciach. Okrem toho agentúra momentálne nemôže vydávať stanoviska k navrhovanej legislatíve EÚ bez toho, že by o to požiadala jedna z inštitúcií EÚ. Externé posúdenie agentúry, o čom bude hovoriť Morten, v tejto súvislosti hovorí o tom, že zákonodarca by mohol eh, využiť eh, stanoviska, ktoré naša agentúra vypracuje z vlastnej iniciatívy a predstavenstvo aj ja eh, s tým súhlasíme. No a ešte posledná pripomienka. Práca našej agentúry je zasadená v širšom kontexte charty základných práv EÚ, Tematické oblasti, na ktorých pracujeme, sú iba čiastočne alebo nepriamo relevantné e, pre sociálne práva. E, naše predstavenstvo je toho názoru, náš riadi, riadiaci orgán je toho názoru, že aby sme chránili základné práva v EÚ, 5-ročný pracovný program alebo ten viacročný mm, rámec by mal zohľadňovať aj sociálne práva, ktoré sú veľmi relevantné pre naše spoločnosti a malo by to byť výraznejšie. To pomôže aj k realizácii plného potenciálu charty. A preto možno by stálo za úvahu e, zasadiť sa za zmeny v zakladajúcom nariadení našej agentúry. Takto by agentúra mohla zvýšiť svoju schopnosť v súlade so svojim motom pomôcť zrealizovať základné práva pre všetkých v Európskej únii. Ďakujem pekne za pozornosť, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by sme dali slovo Mortenovi, skôr nezačnem diskusiu. Vieme, že toto bude vaša posledná prezentácia, ako sme sa dozvedeli vo výbore LIBE. Vy ste vo funkcii od roku 2008, ja vás poznám ešte z vašich poslaneckých čias a musím povedať, že e, viesť FRA v situácii, keď v parlamente je mnoho rôznych predstav o tom, čo sú základné práva, je veľmi ťažké. Vy ste sa snažili o výkon funkcie objektívne počas celého obdobia a chcem sa vám poďakovať za vašu prácu v svojom mene aj v mene kolegov. A musím povedať, že práca, ktorú ste mali, je veľmi náročná, ťažká. Ďakujem vám. Budete teraz riaditeľom Veľkého výskumného eh, ústavu vo Švedsku a želáme vám veľa šťastia a úspechov vo vašej ďalšej práci. Takže vás teraz prosíme o vašu záverečnú poslednú prácu, e, správu. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, Claude. Bolo mi veľkým potešením, že som v priebehu týchto rokov mohol s vami spolupracovať s výborom VIBE. Vždy to bolo veľmi otvorené, úprimné a veľmi som si to vážil, i keď nie vždy všetko bolo prechádzka rúžovou záhradou, ale taký je život v parlamente a ja dúfam, že privítate môjho nástupcu, následníka takým istým konštruktívnym spôsobom, ako ste sa správali ku mne počas mojich prvých 7-8 rokov, e, prvých rokov života aj fra. Musím povedať, že to bola veľká čest, že som dostala túto možnosť vybudovať celkom novú inštitúciu pre oblasť e, základných práv. Mohol som sa pozerať na to, ako sme zvyšovali hodnotu ďalších inštitúcií, ktoré existujú, Rada Európy, OSN a podobne. Dôležité bolo vidieť, čo môže naša agentúra urobiť preto, aby pomohla vám aj Rade, aj komisii pri ich dôležitej práci, ako aj členským štátom. Prekonali sme veľkú cestu, vybudovali sme agentúru, ktorá v zásade plní svoj mandát a ktorá ešte stále smeruje k tomu, aby mala väčší vplyv na mnohé dôležité oblasti, tak ako to zaznelo aj v externom hodnotení z roku 2013. Chcem veľmi stručne poukázať na niektoré prvky, ktoré sme rozpracovali a ktoré hodnotilo aj externé posúdenie. Posledné roky sme vytvorili a získali mnoho údajov o problematike základných práv v Európe. Sú to témy alebo otázky, o ktorých sme nemali takmer žiadne vedomosti predtým, keď FRA začínala svoju prácu. Napríklad, konkrétne zoberme si trestné činy z nenávisti. Nenávisné trestné činy bolo niečo, čo sme vôbec nesledovali vola, kedy, kým sme nespravili veľké prieskumy, napríklad násilie proti, e, páchané na ženách. Vypočuli sme vyše 40 tisíc žien, potom sme mali iné výskumy, kde bolo vyše 93 tisíc. Výskum o Rómoch, kde sme mali 80 tisíc respondentov etnické menšiny a ich prieskum a potom sme robili prieskum o antisemitizme, ktorý sa využíval žiaľ posledné dni, ale mali sme k rukách nejaké údaje, informácie, ktoré poskytli lepšie pochopenie skúsenosti židovskej komunity v Európe. Všetky tieto prieskumy nám poskytli E, osobitný vhľad, ponorenie sa, pochopenie situácie, čo umožnilo vám lepšie adresovať legislatívu, lepšie ju sformulovať tak, aby reagovala na konkrétne problémy. Paralelne s tým sme robili aj niekoľko právnych analýz, štúdií, pripravili sme niekoľko manuálov, ktoré sú veľmi populárne Niektoré z nich sme dali k dispozícii aj online. Rozdali sme vyše 150 tisíc výtlačkov k azylu, ochrane údajov, antidiskriminácii, právu dieťaťa a podobne. To sú príručky, ktoré sme vypracovali spolu so Štrasburským súdom pre ľudské práva a e, je to teda súd Rady Európy. Veľmi dobrá spolupráca s Radou Európy, musím povedať. A som hrdý, že môžem povedať, že naša správa, naše správy sú správy, ktoré sa najviac čítajú a distribujú spomedzi správ všetkých inštitúcií EÚ. Na to sme mimoriadne hrdí. Externé E, hodnotenie urobilo rozhovory s tris, vyše 300 základnými zainteresovanými stranami z parlamentu občianskej spoločnosti a ďalších kruhov a i odpovede zdôraznili, že máme určitý vplyv, ale každé e, posúdenie má určiť aj veci, kde sa môžete zlepšiť. A môžem povedať, že máme tu právne stanoviska, možnosť ovplyvniť vaše procesy veľmi konkrétne. To je oblasť, kde sme ešte nie takí dobrí. Dostali sme niekoľko požiadaviek z parlamentu ku konkrétnej legislatíve, nebolo ich veľa, tam ste žiadali naše stanovisko ale keby sme my tak, ako to funguje vo viacerých členských štátoch, že národné ľudskoprávne in, e, inštitúcie môžu prísť vlastnou iniciatívou, tak to by pomohlo aj našej agentúre. Môžem povedať, že aj komisia, aj členské štáty prišli so stanoviskami, ktoré využívajú legislatívci a vlády, keď posudzujú konkrétne právne predpisy. Po druhé, ďalší prvok, kde nám poukázali na možnosť zlepšenia, e, je naše konanie v rámci členských štátov. My sme zistili, alebo si určili ako hlavných adresátov v prvých rokoch e, európskej inštitúcie. A až potom sme sa zamerali na členské štáty, aby sme zvýšili našu interakciu s členskými štátmi. Minulý týždeň sme mali ako prvá európska agentúra kontakt s národnými parlamentmi a síce požiadali sme národné parlamenty, aby dobrovoľne určili kontaktné miesto v parlamente, ktoré by mohlo fungovať ako také styčné miesto pre národné parlamenty a nás. Vyzvali sme takmer všetky parlamenty a takmer všetky, teda vyzvali sme všetky parlamenty a takmer všetky súhlasili a minulý týždeň sme sa stretli vo Viedni všetci aby sme sa zoznámili a povedali si, ako my môžeme posilniť činnosť a aby sme si aj povedali, ako oni medzi sebou môžu lepšie spolupracovať. Čiže naozaj sa dobre komunikovalo, aby sme si e, povedali, ako lepšie využiť naše produkty. Ešte by som chcel možno také vážnejšie veci povedať. To sú také dve, tri veci, kde naozaj vidím e, potrebu adreso, zamerať sa v budúcnosti. Musíme ďalej pokročiť pri chápaní ľudských práv ako horizontálnej problematiky. Ešte stále vidíme pričasto, keď sa pýtam, že prečo sme neboli pozvaní na také alebo onaké vypočutia a podobne, tak e, odpoveď je, že preto, lebo ľudské práva neboli na programe, ale bol tam azyl, povedzme, e, vnútorná bezpečnosť alebo iné témy, ja neviem, deti, Rómovia. A to všetko samozrejme má v sebe inherentne veľmi silný aspekt ľudských práv. A ľudské práva musíme vnímať nie je niečo ako rozdelené na jednotlivé chlieviky. Nie, je to horizontálna problematika, ktorá sa týka všetkých tém. A týmto sa dostávam k otázke vnútornej bezpečnosti. A musím povedať, že talianskému predsedníctvu sa podarilo celkom dobre uh, vytvoriť takúto, e, e, e, takéto chápanie ľudských práv v horizontálnom zmysle, to znamená human rights by design, to znamená, že všetci máme neodsuditeľné ľudské práva, ktoré máme, lebo sme ľudia. Takže aj otázky vnútornej bezpečnosti sú otázky, kde musí byť zahrnutý aspekt ľudských práv Niekedy sa hovorí o hard a soft právach alebo prístupoch, meký prístup, tvrdý prístup. Ja to tak nevidím. Existuje len inteligentný prístup. A musíme sa ďalej zaoberať tým, ako budeme pokračovať v budovaní inkluzívnej spoločnosti, ako vybudujeme väčšiu sociálnu súdržnosť v Európe a tu znovu chcem odkázať na údaje, ktoré sme pripravili a získali, pretože to nám poskytuje dobre pochopenie problémov, ktoré pred nami stoja. A e, ako aj vízie problémov, ktoré vytvárajú všetko len nie inkluzívnu spoločnosť, napríklad etnické profilovanie a podobne. Týmto sa dostávam k tretiemu bodu a to je znovu sociálna súdržnosť. Sedem rokov som cestoval krížom krážov Európou a vidím rastúcich hnev, ktorý nesmieme ignorovať. Ekonomická situácia, úsporné opatrenia vytvorili hlboké frustrácie. Nastala doba, aby sme pochopili a zabudovali ekonomické, sociálne práva oveľa silnejšie do politik a je škoda, že agentúra nemala mandát aj pre túto oblasť práv. Pracujeme na tom v rámci mnohých problematík, ale mohli by sme viac urobiť aj v oblasti legislatívy, keby sa k tomu inak pristúpilo. A teraz azyl, o tom ste hovorili česne pred našim príchodom. Potrebujeme komplexnejšiu, vyššiu úroveň solidarity medzi členskými štátmi. Na záver chcem len znovu zdôrazniť význam inštitúcií a ich vzájomnej interakcie pri, pri riešení problematiky ľudských práv. Ešte stále musíme pracovať na tom, aby sme sa dopracovali k chápaniu toho, že ide o nás, že sme to my, Musíme viac integrovať a zapracovať ľudské práva. Musíme mať vysokú úroveň ochrany ľudských práv v celej Európe, základných práv v Európe, aby sme posilnili sociálnu súdržnosť, ku ktorej prispievajú základné práva. Tu sa toho dá stále ešte veľa spraviť pri, väčšie, pri získavaní väčšej synergie, komplementarity medzi jednotlivými inštitúciami, ale myslím si, že sme na dobrej ceste prišli sme už kus cesty, ale nový riaditeľ, ktorého dúfam, ako som povedal, tiež privítate s otvorenou náručou, ako ste ukázali mne, má pred sebou ešte čo robiť. Chcem vám zaželať všetko najlepšie do budúcnosti a som presvedčený, že sa aj v budúcnosti ešte stretneme pri mnohých príležitostiach. You deserve that, Martin. It's been a long period. Áno, Martin, je to dlhá doba. Boli tu rôzne očakávania, aj očakávania od teba. ďakujem ti za to, čo si všetko spravil v svojom poste. Mnohí poslanci tu v Libe e, e, si budú na teba v dobrom spom, spomínať. Povedal si to najdôležitejšie, načrtol si hlavné problémy. Hovoril si napríklad o etnickom monitorovaní. V tomto kontexte ohrozenia, zvyšovania bezpečnostných opatrení určite je tu mnoho tém, e, ktoré by chceli poslanci ešte s tebou prebrať. Určite Určite majú otázky, ale musím povedať, že sú pomerne unavení. Mali sme veľké dve zásadné debaty, ale napriek tomu chcem sa spýtať kolegov, kto by sa chcel vyjadriť. Ja som aký hlúpy, samozrejme, že je tu stom jen na tomto zozname. To nie je pravda, že ste vyčerpaní a že nikto nechce hovoriť. Takže začneme. Pán Daty. Pani Daty. Ďakujem. Pán predseda, v prvom rade chcem poďakovať za tú prezentáciu a za tú dôležitú prácu, ktorú robíte vo vedení tejto agentúry. Myslím si, že dôležité, aby ste to aj dobre vyzvihli. Je potrebné pripomenúť tie ambiciozne aktivity a projekty, ktoré ste eh, aj načrtli do budúcnosti pre túto agentúru. Na rozdiel od toho, čo si niektorí myslia, ochrana základných práv v Európe je téma, ktorá sa týka všetky, všetky politické skupiny. Môžeme to samozrejme hájiť rôznym spôsobom, môžeme mať iný prístup k veci, ale ochrana základných práv je niečo, čo nás všetkých spája. Ja som si teda vypočula váš pracovný program na rok 2015 s veľkým záujmom. Chcela by som vyzvúnuť dve veci. Budem teda veľmi stručná, pretože ste prakticky všetko povedali. Ochrana základných práv je mm, Mm, samozrejme absolútne nevyhnutná v kontexte toho veľkého globálneho monitorovania, ale možno sa zabudáme na to, že to je nevyhnutné aj v tom kontexte krízy, najmä keď je tu veľké prehlbenie tých nerovností. E, takže treba poukázať opäť na to, že bezpečnosť a ochrana základných slobôd e, nie sú nekompatibilné. To sú všetky tie diskusie, ktoré tu momentálne máme v boji, najmä proti terorizmu. Takže vaša agentúra je e, priekopníkom a myslím si, že ste e, to potvrdili svojimi krokmi a myslím si, že vaša kariéra, vaše skúsenosti boli rozhodujúce v tomto kontexte a je dobré, že ste boli teda vo vedení tejto agentúry. No a e, musí tu byť samozrejme táto záruka bezpečnosti, bez toho, aby sme teda sa vzdali nejakého súkromia, aby e, tu mm, proste bola aj obmedzená činnosť niektorých svalických e, služieb. Ale e, samozrejme pripomenuli ste, že tieto základné práva sú významná ich ochrana, najmä aj pre súdržnosť, ktorú tak veľmi potrebujeme, najmä v Európe. Chcela by som ešte, ako ste pripomenuli, vyzdihnúť ten prístup k spravodlivosti v Európe. Táto príručka týkajúca sa európskej judikatúry je veľmi relevantná, aby sme uľahčili pochopenie e, spravodlivosti. Teraz sme práve hovorili s kolegyňou koordinátorkou Monikou Holmajer o tom, ale aký, takisto často je veľmi komplikovaný prístup k spravodlivosti pre mnohých európskych občanov. Takže, pán riaditeľ, vaše kroky majú veľmi konkrétne smerovanie, veľmi konkrétny prínos pre európskych občanov, je to veľmi transparentné, efektívne. Povedali ste, že často na tých vypočutiach nie ste, pretože e, ako keby tie základné práva neboli na programe, ale určite mm, základné práva, vzdelávanie a ochrana sú nehnutné vo všetkých politických témach, ktoré preberáme tu v našom parlamente. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Daty. A teraz pán López Aquilar. Myslím, že ste spolu s ním prežili čas svojej práce. Ďakujem Claude, ďakujem Morton sa teším, že si tu. A je dobré, že si bol medzi nami. Aj, že si tu bol celé tie roky. Áno. My sme sa stretávali v minulosti a chcem sa ti poďakovať za všetko, čo si urobil. Ďakujem ti aj za výročné správy, za ich včasnosť najmä za správy k tým najnaliehavejším témam, to je zhoršenie situácie práv a slobôd na kontinente, ktorý je známy a mal by byť známy a mal by takým aj zostať ako kontinent, ako, ako matka a otec slobody, pretože tak by sme sa mali na seba pozerať a tak by nás mal vidieť celý svet a ty si to povedal, vidíme, že to hrozné, ten hrozný krízový manažment, ktorý tu máme posledné roky, má za výsledok vlnu stálých e, resentimentov. Vidíme tu resentiment, ktorý oživuje, ožíva v dôsledku zhoršenia sociálnej nerovnosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže znovu a znovu vidíme proti rómske, proti ciganské sily, proti homofóbne sily, nacionalistické síly, antisemitizmus. Všetko to len posilňuje. Starí, dé, starí démoni Európy. To chcem povedať. Ty si to správne povedal. Anofra odviedla vynikajúcu prácu, keď ide o to, aby sa ukázalo prstom na rast diskriminácie, predsudkov. Sú to všetko známe veci, známe formy, známi démoni, ktorí nás stáli už tak veľa krvi v európskej histórii. Rast antisemitizmu je naozaj krížovatkou takej e, skladačky rôznych prvkov, nová vlna týchto starých predsudkov voči Židom a ich zobrazovanie ako konšpirátorov, na ktorých treba poukazovať, keď sa hľadajú obetní baránkovia, na ktorých sa valí, zvali vina za zhoršenie sociálnych podmienok v niektorých krajinách Európskej únie. To považujem za veľmi strašné, naháňajúce hrôzu. Druhá vec je samozrejme nacionalizmus. A tretia vec je radikalizácia e, islamu, ktorí sa snažia tiež zvalovať vinu na Židov Vidíme veci, ktoré sa niekoľko desaťročí nestali. Vstupovanie do synagóg alebo koše reštaurácií a tam zabíjať ľudí len ako forma určitého vyhlásenia, to by nás malo znepokojovať. Ale naozaj to, o čom chcem povoriť, je, e, sú nenávistné zločiny alebo navádzanie, podnecovanie nenávisti alebo navádzanie k trestnej činnosti online. Nazval by som to kybernetická nenávisť, proste navádzanie na trestnú činnosť, podnecovanie nenávisti online. Takže hovorme o cyber nenávisti. To je virtuálny priestor, ale nenávisť je reálna, ktorá je skrytá pod anonymitou pod plaštikom anonymity pod falošnou identitou, e, zakrývajúca svoju skutočnú identitu, ale táto nenávisť aj rýchlosť na sieti sú reálne a podnecovanie k trestnej činnosti, k zločinom je tiež reálne. To je všetko za touto radikalizáciou a touto e, džihadistickou vlnou, a mnoho mladých je samozrejme frustrovaných a marginalizovaných a cítia nenávisť, bezútešnosť a hľadajú si niekoho, na ko- koho by mohli nenávidieť. A toto ich vedie k tomu, že sa začnú považovať za džihadistických hrdinov, ktorí nastolia právo a poriadok. A to si myslím, že na to by sme mali tu v EP reagovať. V každom prípade, Morten, ďakujem ti a želám ti všetko najlepšie. Ďakujem pekne, teraz Judith Sargentini, nech sa páči. And my colleague uh, Ďakujem pekne. Tu som sa akorát bavila s kolegyňou Lunáček. No, na úvod by som chcela povedať, že vám ďakujem obidvom. dvom za to, že ste do programu zapracovali tému základných práv. Jednoducho sú tu správy, ktoré sú relevantné pre politikov. Nie je možné sa len prihliadať tej situácii. A pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré sa týkajú roku 2015, skutočne som nadšená, lebo vidím, že je tu veľa práce ochrana údajov, migrácia, to ste spomínali. Myslím si, že to je skutočne veľmi zaujímavé. Je tu akorát jedna vec, nechcem hovoriť dlho, ktorú by som chcel ešte zdôrazniť v rámci toho zoznamu, ktorý ste nám dali ohľadne roku 2015 a tu ide o transpozíciu smernice o právach obetí článok 1. Smernice spomína, že práva obetí nemôžu byť ovplyvnené miestom pobytu. To je veľmi zásadné. Ja som sama zasadzoval za to, kde tam bolo. A mám taký pocit, že sa to nebude transponovať do jednotlivých legislatív, ktoré vypracujú členské štáty. Totiž to, keď si pozriete ten návrh legislatív v krajine, odkiaľ ja pochádzam, v Holandsku jednoducho tam nie je. A myslím si, že toto je zásadné, aby tam to bolo. A bola by som rada, že keď sa budete zapodívať túto tému, aby ste hovorili o tom, ktoré krajiny vykonali čo a ako sú riešená, riešené práva ľudí bez e, dokumentov, aby mohli si uplatniť svoje práva ako obeti v trestných, v prípade trestných činov. Dobre, ďakujem pekne za tento stručný náhľad. Chcel by som povedať, že tu ide o správy ktoré samozrejme mm, slúžia na to, aby sa vypracovali ďalšie vykonávacie pravidlá, s ktorými sa môže ďalej pracovať. Takže nech sa páči pani Bonefa. Merci Président. Tout d'abord, merci à, à vous deux pour votre présentation et euh, je vous Ďakujem za vašu prezentáciu, prajem vám veľa úspechov. Chcela by som hovoriť eh, o otázkach terorizmu, hovoril o tom aj predsa Moráš. Európska únia a členské štáty majú zodpovednosť zareagovať ochrannými opatreniami, aby chránili svojich občanov, ich bezpečnosť aj ich eh, individuálnu slobodu. Je to zásadná rovnováha, mm, ktorú braníme aj my v Európskom parlamente, prosím som globálneho prístupu, ktorý vlastne doplňa E, to, čo už tu je, teda otázka ochrana pred radikalizáciou a posledne bezpečnosti. E, v, tomto, v tejto koncepcii, vo fungovaní tejto politiky e, je to nesmierne dôležité. Čiže my veľmi pozorne sledujeme vaše práce, aby sme sa tým teda inšpirovali naše legislatívne práci. A e, ja mám teda otázku na tie nové projekty e, v prípade Európskeho PNR. To bolo minulý týždeň prezentované. Predpokladám, že možno je to trošku ešte prískoro. A moja druhá otázka sa týka toho, ako agentúra vie lepšie zabezpečiť ochranu základných práv pri vypracovaní opatrení e, zameraných na obmedzenie nenávistných prejavov na internete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne kolegyni, to je skutočne otázka, ktorá mňa zaujíma. A ja by som sa vlastne na to chcel spýtať. Takže chceli sme využiť vašu prítomnosť, aby ste na to zareagovali. Takže mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli poskytnúť nejakú radu, ako aj radu vášmu následníkovi, pokiaľ ide o tento nový kontext, ako rieši otázky vnútornej bezpečnosti. Vieme, že sa nachádzame v zložitej situácii. Väčšinou sa hovorilo o PNR a takýchto veciach, čo súvisí s aktuálnou legislatívou. Avšak pokiaľ ide o radikalizáciu a antiradikalizáciu, to sú veci, ktoré sa netýkajú tak e, legislatívnej práce. Samozrejme, sú tam vždycky aj najlepšie postupy. Takže ten kontext, kde sa nachádzame, je zložitý, takže z hľadiska FRA, akú, aká je vlastne vaša úloha, aký je výhľad do budúcnosti, čo by ste odporúčili novému riaditeľovi, novým riadiacim orgánom, pokiaľ ide o riešenie týchto zložitých otázok. Takže mňa by zaujímal váš názor. Ako by ste toto riešili? Je to pre nás dôležité. Totižto legislatíva je samozrejme dôležitá v tejto súvislosti. Ako by ste nám pomohli, pokiaľ ide o zabezpečenie rovnováhy? To je to, čo by som sa chcel spýtať. Teraz, ako posledný rečník na zozname, pani Sophie Intfeld, nech sa páči. Uh, yes, thank you. Ďakujem pekne, pán predseda, iba veľmi stručne. Chcem sa poďakovať pánovi Kierumovi za veľmi dobrú spoluprácu s parlamentom, predchádzajúcich rokoch. Moja prvá otázka je táto. Naša politická skupina by bola rada, keby boli záväznejšie nástroje, pokiaľ ide o uplatňovanie základných práv a pokiaľ ide o princípy právneho štátu. Tu ide o tzv. pakt e, demokratického riadenia. Vieme, že nie všetky členské štáty EÚ rešpektujú základné práva a nastávajú prípady, kde dochádza k systematickému vážnemu narušeniu, napríklad článku 7, ten sa nikdy neuplatnil. No a na nešťastie podpredseda Európskej komisie kategorickým spôsobom odmietol návrhy nových nástrojov, je pevne presvedčený, že dialog a tichá diplomácia pomôžu vyriešiť túto situáciu. Ja, ja sa chcem spýtať, boli by ste skôr za také záväzné nástroje vychádzať z vašej skúsenosti, alebo si myslíte, že dialog a diplomácia to stačí? No a potom ešte tak konkrétne, ak som správne pochopila, toto je vlastne posledný mesiac, tak povedať v úrade, potom vlastne od apríla vlastne odchádzate a to je skôr otázka na komisiu ako na vás. Pokiaľ ide o samotný postup menovania vášho následovníka, zase, že to nie je ďaleko ukončené. A ste si istí, že sa podarí včas zabezpečiť vášho nástupcu? No a potom, akú radu by ste poskytli vášmu následovníkovi, pokiaľ ide o posilnenie úlohy FRA? Isté, môžeme sa zaoberať tou poslednou otázkou ale tú predposlednú otázku, no nemyslím si, že to by ste sa mali pýtať. Nie je to na mieste sa na to pýtať. Môžeme samozrejme zozbierať určité informácie. No ale však môžeme sa o tom rozprávať, je dôležité informovať tento e, výbor, však budeme tu mať vypočutie kandidátov. Áno, iste je to pre nás e, dôležité, ale nemusíte vykonať nič, nemusíte odpovedať e, vôbec tie otázky, môžete postupovať ako chcete, to je vaše posledné zasadnutie, takže nech sa páči. Poprosím, aby ste reagovali obidvaja. Môžete sa sami rozhodnúť. Boli tu mnohé zaujímavé otázky. Mnohých zaujíma tá vec, čo by ste chceli poradiť vášmu následovníkovi. Takže bolo dobre, keby ste sa na to zamerali ako na tie hlavné komentáre. Ďakujem pekne kolegyne, kolegovia za otázky. Ďakujem pekne za tieto cenné otázky a komentáre a v zásade mnohé otázky, ale všetkým na Mortena. A ja si myslím, že táto diskusia určite uľahčí našu prácu. Aj najlepšie bude, keď nám slovo Mortenovi. Ja sa chcem v každom prípade poďakovať. Thank you very much and... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za priateľské slova. Ako som už povedal na úvode, som veľmi rád spolupracoval s mnohými s vami v podstate dlhodobých alebo 1,5 období. Bolo to veľmi cenné. Pokiaľ je samotné otázky, začal by som tými špecifickými otázkami a potom sa dostanem k tým radám, ktoré by som chcel poskytnúť mu následovníkovi. Pani Daty sa pýtala na otázku ohľadne ochrany údajov a potom celá tá téma, ktorá sa toho týka vo vzťahu k bezpečnosti a témam základných práv to sú v zásade dve strany tej istej mince. Takže pokiaľ ide udalosti po 9. septembri, nie je možné sa podívať tým, že teda predtým bolo to skôr, že buď bezpečnosť, alebo teda základné práva. Teraz je dôležité, aby sa vlastne do tej bezpečnostnej politiky zapracovali základné práva, takže to je veľmi dôležité. No a myslím, že to sú veci, ktoré môžeme očakávať od našich vlád. Pokiaľ ide samotné výzvy, a kde vlastne analýza mala poskytnúť takú analýzu neskôr ešte teraz na jar, prípadne v lete. To je to, čo požadoval parlament. Tu ide o mechanizmy nápravy. Tu ide o tie právomoci, ktorými disponujú naše tajné služby. potrebujú mať zároveň demokratickú kontrolu, mechanizmy nápravy, aby bolo možné tak povediať, sledovať tieto rozšerené právomoci spravodajských služieb. A ide tu aj o nové technológie, nové možnosti, ktoré má k dispozícii. Potrebujeme, aby sme hodnotili tieto štruktúry v jednotlivých členských štátoch. Je to tak, že pokiaľ tieto mechanizmy nápravy, ak vôbec teda existujú, sú veľmi iba základné, nie sú veľmi rozvinuté. Nepracovala som na to mnoho rokov Takže je tu rastúca nerovnováha, musíme sa tým zaoberať. No a musíme si povedať otvorene, že sú tu určité veci, ide tu aj o nové databázy. Samozrejme, môžeme si sami klásť otázky, akým spôsobom môžeme prispieť celkovej bezpečnosti, ale zároveň a chcel by som povedať, že pokiaľ ide o policajné orgány niektorých iných to, čo je pre nás dôležité z hľadiska agentúry, sú mnohé pochybenia, ku ktorým došlo. Môže sa týkať aj mnohých vás v rámci tých veľkých zložiek. Tam môžu mať zásadný vplyv na náš život, či pracovný život, možnosť cestovania, alebo na niektoré iné aspekty. Pokiaľ o mechanizmy nápravy, ide o to, môžeme to nejako zmeniť, môžeme získať prístup tým údajom, ktoré sú tam v dispozícii, môžeme mať vôbec právo na to, aby sa to skorigovalo a tak ďalej. Takže sú to mnohé otázky, ktoré sú s tým prepojené. Pokiaľ ide o Egiu, ja sa chcem poďakovať za tú výbornú výmenu, ktorú sme mali počas predsedníctva, že predsedníctva, pokiaľ je to správu o antisemitizme, ktorú ste spomínali, v podstate také, taká najšokujúcejšia informácia, ktorú sme dostali sa týkala vysokej úrovne strachu. To je to, čo sme vlastne zistili v rámci tých odpovedí zo strany židovskej komunity, ktorá sa zúčastnila tohoto prieskumu. To znamená, že v troch štátoch 40 až 50 respondentov skonštatovalo, že sa vážne zamýšľali nad tým, že by opustili krajinu na základe bezpečnostnej situácie. A to bolo v roku 2013. To bolo ešte pred e, udalosťom v Toulouse, Bruseli, v Paríži a Kodani. To znamená, že my sme boli požiadani, aby sme zopakovali tento prieskum v budúcom roku, roku 2016 a toto je iste jedna z vecí, ktorými sa musíme zapodievať. To je tá otázka toho strachu. Ale zároveň nezabúdame, nezabúdame ani na moslimskú komunitu a tam je úroveň obáv, ktoré sa skonštatovali. Tam sa to nevykonalo tak hĺbkovo, zatiaľ sme nevykonali takýto prieskum, ale po Paríži sme vykonali veľmi rýchlo takú drobnú štúdiu tým sa budeme zaoberať budúci rok, roku 2016, kedy vlastne zopakujeme ten prvý prieskum týkajúci sa tej menšiny a získame množstvo údajov, aj pokiaľ ide o mosinské obyvateľstvo v Európe, pokiaľ ide o ich obavy a tie výzvy, ktoré vidia. Potom pokiaľ ide o šírenie nenávisti v online priestore, to je to, o čom hovoril pán Aguilar, ako aj vy, pán predseda. To je veľmi veľká výzva, to by som chcel zdôrazniť. Pokiaľ o riešenie, nemáme ho, zatiaľ sme začali prácu v tejto oblasti a momentálne nevieme, nemáme zatiaľ veľa to, čo sme vám ponúkli, ale na tom pracujeme a veľmi radi budeme s vami v kontakte ak budete to názor, že práve na to sa máme zamerať. Pokiaľ náš prieskum, pokiaľ ide o LGBTI, antisemitizmus a násilie na ženách, zistili sme, že kybernetická nenávisť je skutočne dominantná, ako ste správne skonštatovali. Vytvára to veľké obavy. Pokiaľ je celý právny rámec, tým sa musíme tiež zapodívať, lebo tu ide vlastne o tú rovnováhu medzi slobodou prejavu a tými možnosťami sa vyjadrovať slobodne na internete a na druhej strane je tu vlastne zákaz podnecovania nenávisti a podnecovania páchania trestných činov. Takže tu je o tú otázku rovnováhy a musíme tu zabezpečiť mať lepšie opatrenia v tejto oblasti. Boli sme v zásade šokovaní, keď sme skonštatovali násilie voči ženám, teda nenávisť voči ženám, pokiaľ je o sociálne médiá. Ako pomaly reagovali tieto sociálne médiá, ako aj štátne orgány, pokiaľ ide túto úroveň nenávisti. Takže môžete sa spolahnúť na agentúru a jedna z tých rád, ktoré by som chcel poskytnúť novej osobe riaditeľa, aby sa pracovalo ďalej v tejto oblasti. Pokiaľ je o problematiku ľudí bez dokladov, bez legálneho povolenia na pobyt, som papier, a túto smernicu smernica o obetiach je vlastne v zásade jedno z najdôležitejších legislatív vôbec, lebo môže to byť skutočne veľmi silný nástroj, ktorý môže podporiť obete. Hovorili sme o podpory obetiam dlho, už nevykonalo sa toho veľa. V zásade sa dosiahlo akorát to, že sú silnejšie, väčšie tresty páchateľom, to v zásade nepodporuje obete. Agentúra pracovala intenzívne, pokiaľ ide otázku nelegálnych migrantov, to sú teda tí bez, tých, bez povolenia na pobyt, a som rád, že ste na to upremili našu pozornosť. Budeme sa tým zapodievať ďalej. No a samozrejme aj komisia na tom bude pracovať, keď sa budú zapo- zapodievať transpozíciou smernice, takže myslím si, že isté aj komisia bude vám pozorne počúvať. Pokiaľ ide o tú radu následovníkovi a pokiaľ ide o otázku vnútornej bezpečnosti, v zásade je dôležité vyvíjať naďalej tlak aby sa vlastne zdôraznila tá diskusia, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť. To je veľmi dôležité. Z hľadiska aj pracovnej skupiny pre vnútornú bezpečnosť na úrovni rady musí byť zapojené diskusie a je dôležité, aby sa ďalej zdôrazňovalo to, že ani k neformálnym stretnutiam ministrov spravodlivosti a vnútra. Myslím, bol som skutočne sklamaný potom, ako sme mali dobrú spoluprácu s talianským predsedníctvom a potom, keď išlo o to, že sme mali neformálne sadnutie rady e, eh, ministra vnútra, vnútorných záležitosti. Neboli sme tam prizvaní na výmenu názorov, takže myslím si, že to bol absolútne nesprávny signál, ktorý sa vyslal v tej dobe. Takže pokiaľ ide o úlohu FRA, čo sme mohli vykonať prostredníctvom našich prieskumov, môžeme určite sa zabrať otázkami hodnôt a tém, ktoré sú dôležité ktoré vlastne sa týkajú sociálnej marginalizácie a pokiaľ ide boj proti radikalizácii, a tu ide o situáciu etnických menšín v Európe, pokiaľ idete naše prieskumy, nájdete tam mnoho vecí a myslím si, že je dôležité si klásť ďalšie otázky a vykonať ďalšie úsilie. Takže pokiaľ ide o úzku spoluprácu, chcem ju rozvíjať s vami, Ide o to, zvedeli, čo vy potrebujete, aby sme získali viacej informácií. Ako som vlastne povedal, vlastne povedal na úvod, ide o to, ako zapojiť agentúru do legislatívnej práce, získať stanoviska a ja by som sa chcel aj spýtať na PNR. Áno, zaoberáme sa tým, ešte to nie je finalizované, takže nemáme tu ešte formálne stanovisko, ale samozrejme aj nás sa to týka, sme tým dotknutí. Ak nám chcete poslať nejakú formálnu požiadavku na agentúru, som si istý, že kolegyne, kolegovia vo Viedne veľmi, vo Viedne veľmi radi vám vypracujú stanovisko, ako sme to spravili v roku 2008 a roku 2011, takže prečo nie, treba aj v roku 2015. No a viem, že nemám veľa času k dispozícii, chápem, ste pod istým tlakom, pokiaľ ide o e, tú otázku Sophie Infeld, myslím si, že pokiaľ ide o otázky právneho štátu, musíme zvýšiť úsilie. Tu ide o to, ako to vlastne zabezpečiť, či potrebujeme nové nástroje. Myslím si, že môžeme využiť lepším spôsobom tie nástroje, ktoré máme k dispozícii. Boli tu viaceré návrhy ALDE, ktoré som videl. Ide tu o to, ako posilniť e, postavenie agentúry. To bolo asi lepšie, ako vytvárať nové agentúry a inštitúcie. Využite možnosti v plnej miere a zároveň je dôležité zdôrazniť, že pokiaľ ide o situáciu v oblasti právneho štátu, je to dramatické, musíme zvýšiť úsilie v porovnaní s tým, ako postavíme teraz. A je to znepokojúce pre nás všetkých a ja chcem samozrejme pracovať v demokratickom vývoji Európy. Takže myslím si, že mohli som takto pokračovať ešte aj dlho. Asi budem musieť ale skončiť môj príspevok a v každom prípade sa teším na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne. And... Ďakujem. Maja a ten, a... Mm, samozrejme, chceme vám poďakovať za vašu prácu a prajem vám všetko najlepšie do budúcnosti. A kolegovia, musíme teraz veľmi rýchlo prejsť k poslednému bodu pán Lenárc, Ospravedlňujem sa, že máme tak malo času, no ale interabilita a tieto riešenia pre európsku verejnosť a podniky, pán Lenárc, návrh stanoviska, eh, nech sa páči, môžete sa hneď do toho pustiť. Ak by ste to mohli zhrnúť, nebojte sa, budem veľmi stručný Pred mesiacom sme hovorili o tom, aj sme hovorili, že vzťah medzi občanmi a vládou, štátnymi orgánmi sa stále viac digitalizuje, modernizuje a hovorí sa stále o efektívnosti, ale je tu dôležitá otázka kvality. Je dôležité, aby tieto systémy boli navzájom zladené, aby občania, ktorí bývajú potom v inom členskom štáte, sa nestretávali s prekažkami, aby sa mobilita v Európe posilnila. Nie všetky riešenia, ktoré boli vyvinuté, v oblasti neviem, osobných údajov a podobne priniesli takéto uľahčenia. Už pred mesiacom sme hovorili, že je dôležité postarať sa o to, aby bola ochrana údajov v tejto oblasti veľmi dobre vypracovaná a dobre fungovala, pretože v správe sa aj hovorí, že táto komisia má výhradné kompetencie. Je tu odkaz niekoľkokrát na ochranu údajov, to sme tam zapracovali. U, odkazujeme aj na aký Európy, hovoríme o tom aj v e, odôvodneniach a malo by sa tu hovoriť o ochrane um, by design, čiže už od samotného začiatku, ktorá je v tom zabudovaná, tak aby sme všetkým pomohli E, pokiaľ ide o riešenia, bolo by dobre sa zaoberať aj v tomto kontexte ochranou údajov a najlepšie by bolo, keby sme mali všeobecný článok návrhu, ktorý by hovoril o zásade ochrany údajov v celom návrhu. A preto sme pripravili nový článok, ktorý by odstranil všetky pochybnosti. Je dôležité, aby program IZA 2 bol následníkom programu IZA 1, tá skončí o rok a je dôležité, aby sme začiatkom roku 2016 mohli začať i za 2 a takto efektívne ukončili v Libe aj v ITRE tento spis. My navzájom veľmi dobre spolupracujeme. Som zvedavý aj na reakciu kolegov a teším sa na spoluprácu. Ďakujem, pán Lenárs. Bolo to stručné, užitočné ako vždy. Takže ďakujem tlmočníkom, hovorí pán predseda. A máme tu len jedného tieňového spravodajcu, pani Mlina, ktorá chce možno dve minútky ešte vystúpiť a pán Sakala, takže nech sa páči pani Mlina ako tieňová spravodajkania za ALDE. Ďakujem pekne. Myslím, že to zvládnem za menej než minútu. V prvom rade chcem vyzdvihnúť, že vítame tu skutočnosť, že komisia sa posunula vpred v tomto programe a takisto chceme vyzvihnúť, že ak chceme dosiahnuť pokrok, aby bol efektívny e, a chceme dodržiavať chartu základných práv, tak musíme mať e, prijatý tento balík na ochranu údajov, e-governance a e-administration. Nikdy nebudú prínosné pre občanov EÚ, ak nebudú veriť systému a preto Zdôrazňujem, že ochrana údajov je kľúčovým prvkom. Čo sa týka návrhu stanoviska, chcela by som poďakovať kolegovi, spravodajcovi za jeho prácu. Myslím, že naša pozícia, alebo vaša pozícia je možno až príliš skromná, no ale budeme pokračovať, spolupracovať v tomto zmysle a teším sa na spoluprácu a predložíme naše návrhy. Ďakujem pekne. Hm, príliš komne. No, to nejaká dráma v interoperabilite. Dobre, takže mne sa len páči to slovo. Dobre, e, minútka ešte. Áno, áno, áno, pán predseda, mrzí ma, že sa opäť hlasím o slovo, ale nerobím to vo svojom mene, robím to v mene pani Dali, ktorá je tiež spravodajkyňou za SAD. Eh, kolegyňa ma požiadala, aby som prečítala jej stanovisko v tejto veci Takže e, samozrejme chcem poďakovať spravodajcovi, e, že teda prijal toľko návrhov SAD, e, tak v tomto výbore, ako aj v ISA 2 na vypočutí, ktoré organizoval výbor ITRE. Je to fajn, treba tam ešte veľa urobiť, pokiaľ ide o ochranu údajov, aby sa vyplnili tie ešte medzery, ktoré tu ešte pretrvávajú možno by sa dalo upraviť znenie, aby sa lepšie zohľadnili práva občanov na ochranu ich údajov. Z pohľadu implementácie monitoringu hodnotenia je to tiež pozitívne. Chce väčší dôraz na eh, ochranu údajov eh, občanov aj v medzinárodnej spolupráci, aby sme zabezpečili, že spolupráca s tretimi krajinami alebo medzinárodnými organizáciami a orgánmi bude v súlade s pravidlami ochrany údajov, ktoré sa majú stanoviť bez tejto záruky. E, krajiny nebudú môcť, respektíve krajiny si implementujú svoje vlastné e, pravidlá týkajúce sa údajov občanov EÚ na základe programu ISA 2. ISA 2. A na záver bola po rýchlom prijatí balíka na ochranu údajov nielen pre potreby vytvorenia špecifických pravidel, e, ale aj, aby sa vytvorila určitá kultúra ochrany údajov v vytváraní našej štruktúry, infraštruktúry. Ďakujem pekne. Ďakujem. Komisia, rada, nechcú nič povedať. Nie, nechcú. Nie, nechcete. No, you don't. You know, none of this means that interop- Nič z toho neznamená, že interoperabilita je menej dôležitá, len bohužiaľ čas nám vypršal. Pán Lenas, ďakujem vám ešte raz, druhýkrát. E, ospravedlňujem sa Okay, just to remind members that the deadline for... Že lehota na predĺženie pozmeňovacích návrhov je 13. marec. Pozrite sa na ten, eh, tú reč tela komisie. 30 sekúnd. Potom ma budete ohovárať za chrbtom, že som vám nedal 30 sekúnd. No čo chcete povedať? Nech sa páči. Najprv chceme samozrejme poďakovať spravodajcovi za prácu, dobrú správu. Komisia aj v predchádzajúcich programoch rešpektovala legislatívu spoločenstva a ochrane údajov. Máme tu vlastne mm, prípravu riešení, vyhodnocovanie riešení a potom e, vlastne mm, vyžadujú to členské štáty, ktoré majú e, zákony a samozrejme sú tu aj legislatíva únie na ochranu práv občanov ale ako prvom ISA rešpektujeme legislatívu ochrany údajov pri eh, implementácii prevádzkovaného programu a pri hľadaní riešení. Ďakujem. No vy chcete vždy vyhovieť eh, spravodajcovi. To je dobre. To je jediná zásadná vec, čo ste povedali. A to je dobré. Tak som si to predstavoval. Super. Ďakujem pekne, komisia. Pán Lenás, ešte niečo? Lehota je 13... 30. marec. Ešte niečo? A na budúce, keď prídete, bude to prvý alebo druhý bod na programe váš bod. Ďakujem pekne, ďakujem aj komisii, kolegom, pracovníkom za tieňových spravodajcov.